Okay, dear members of the... Vážení kolegovia, členovia výboru, budeme pokračovať v dnešnom zasadnutí. Máme veľmi zaujímavý bod dnešného programu a ja som rada, že môžem privítať na dnešnom zasadnutí dnes popoludní na výmenu názorov pána Jurka Katajnena, ktorý je podpredsedom Európskej komisie, bol predsedom vlády vo Fínsku od roku 2011 do roku 2014, nemýlim sa, a teraz je podpredsedom, ktorý je zodpovedný za pracovné príležitosti, rast, investície a konkurencieschopnosť. Našim Ďalším veľmi vzácným hostom je pán Wilhelm Molderer, ktorý je bývalý člen Rakúskeho parlamentu a bol podpredsedom Európskej investičnej banky od roku 2011. Je zodpovedný za politiku, koheznú politiku. Dnes do poludnia sme prijali stanovisko ohľadne EFSI, vieme, že rada sa už dohodla na vyjednávacej pozícii ohľadne tohto fondu a potom, čo hlasovali spoločne výbory v parlamente, môžeme očakávať, že teda začnú rokovania. Kľúčovým cieľom výboru REGI je urobiť všetko preto, aby tu bol doplnkový vzťah medzi plánovaným fondom a novou generáciou politiky kohezie. Navyše využívanie finančných nástrojov v koheznej politike má podporiť malé a stredné podniky a revízia stratégie Európa 2020, ktorá sa pripravuje. Toto všetko budú čoskoro body nášho programu. Takže máme veľa vecí, ktoré musíme prediskutovať s našimi hostiami a ja navoliem, aby sme pokračovali klasickým spôsobom. Dáme teda slovo našim vácným hosťom, aby nás informovali o súčasnej práci a pripravovaných krokoch a potom dostanú slovo poslanci a ako prvý teda dostanú slovo koordinátori pre teda v prvom kole otázok a odpovedí. Obaja z našich hostí sú e, veľmi zanepráznení a preto musíme tento bod dnešného programu ukončiť ešte pred e, uh, 4. hodinou popoludní. Takže Chcela by som vás poprosiť, pripravte si vaše otázky čo možno najkonzistentnejšie, aby sme mohli využiť náš čas čo možno najlepšie. Ja teda navrhujem, aby začal pán Katajnen. Nech sa páči, máte slovo, pán komisár. Vážená pani predsednička, ctení poslanci, poslankyne, ďakujem veľmi pekne za prizvanie na túto dnešnú schôdzu. Ja budem sa snažiť stručný byť a skôr sa teším na tie diskusiu, v rámci ktorej budem môcť reagovať na vaše otázky. Taký kľúčový princíp, pokiaľ ide o FC, je, že tento, prinesie, tento nástroj prinesie dodatočnú pridanú hodnotu. Je to veľmi kľúčový zámer, pretože Európska investičná banka síce robí veľmi dobrú prácu, pokiaľ ide o pôžičky pre súkromné a verejné projekty, a druhý, tento nový fond by mal jednoducho mať určitú doplnkovú funkciu a bude sa sústrediť viac na také rizikovejšie projekty. Máme tu dve veci, ktoré treba zohľadniť. Na prvej strane máme malé a stredné podniky. Ja som navštívil 10 členských krajín od začiatku roku a ešte 18 krajín musím navštíviť, respektíve 14 do konca júna. A Jeden z tých, jedna z tých spätných väzieb, ktorá je taká častá, tak v Nemecku ako aj e, na Cypre, e, sa uvádza, že malé a stredné podniky jednoducho nemajú ekvitu. Malé a stredné podniky môžu dostať požičky z bank, ale vzhľadom na skutočnosť, že jednoducho nemajú ekvity, nemôžu získať finančné prostriedky. A to je jeden z príkladov, ktorý, na ktorých sa bude sústrediť FC prostredníctvom Európskej investičnej banky. Takže my chceme vysporiadať sa s týmto problémom. Nechceme ísť do oblasti, kde vlastne banky alebo súkromné finančné nástroje a inštitúcie môžu si plniť svoju úlohu tak ako doteraz. Dôležitá je tá pridaná hodnota, to znamená sústrediť sa na malé a stredné podniky. Aj pokiaľ ide o infraštruktúrne projekty, budeme musieť vybrať, respektíve fond si bude musieť zvoliť také projekty, ktoré by jednoducho nikdy bez takéto špecifickej, špecifického prvku zdieľania rizika zo strany FC nefungovali. Takže táto dodatočnosť, doplnkovosť je veľmi kľúčová a je dosť možné, že sa štruktúralne fondy dajú využívať ako e, spolufinancovanie a FC zase môže zabezpečiť určité záruky. Takže v tomto ohľade by tu boli súkromní investori, ktorí prinesú vlastné peniaze a potom FC zase môže zabezpečiť určitý prvok vzdielania rizika a takýto projekt potom môže byť financovaný zo strany štruktúrálnych fondov. Táto kombinácia je teda možná a závisí od členských štátov, aby tieto jednotlivé prípady preskúmali čo do ich realizovateľnosti. Dodatočný bod, pokiaľ ide o investičnú politiku, investičná politika je veľmi, je veľmi dôležité, aby ten projekt projektový výber bol veľmi transparentný, aby do toho nič nezasahovalo. A znovu, keď navštevujem členské štáty, predovšetkým, keď sa stretávam s predstaviteľmi zo súkromného sektoru, investormi, tak tí sa ma vždy pýtajú, kto bude vyberať tie projekty. A ja vždy poviem, že budeme mať nezávislú investičnú komisiu, výbor, to, títo experti tam budú zvolení na nezávislej báze, oni budú analyzovať tie projekty a oni vlastne ukážu palcom hore alebo dolu, či takýto projekt bude mať garanciu. Nie je tu nejaká politická selekcia, to znamená, nebudú tu nejaké geografické výbery alebo predpoklady, ktoré sa budú zohľadňovať. A všetky projekty, ktoré budú takto financované, vlastne budú vybrané na základe tej zasluhovosti takýchto projektov. To je veľmi dôležité pre tých súkromných investorov, pretože inak by neboli ochotní, pripravení investovať do toho a takýmto spôsobom by sme prišli o celý ten nástroj. Takisto investori sa nás pýtajú aj následovné. Skadiaľ prídu peniaze? Z ktorých rozpočtových riadkov alebo oblastí to príde? Kde sú tie záruky? v rozpočte, pretože oni chcú vedieť veľmi presne predtým, než tie peniaze prídu pýtajú sa, že či tu budú nejaké výročné rozpočtové rokovania, ktoré by mohli viesť nejakému zneisteniu tých súčasných rozhovorov. A ten návrh komisie je v tejto oblasti veľmi jasný. Tie garancie nemôžu byť založené na nejakých nejasných výsledkoch každoročných rokovaní. Ak, sa ich, o tom, ak, sa, ak ich uistíme o tomto, tak potom sú spokojní. Takže musíme robiť všetko preto, aby bolo jasné, že odkiaľ peniaze prídu a koľko takýchto peniazí príde. Nepotrebujeme e, zabezpečiť veľkú sumu týchto garancií. Môj kolega pán Molterer vysvetlí, ako to bude vyzerať, ak by sme nemali tú garanciu na úrovni 16 miliárd, to by mohlo skutočne urobiť veľké problémy pre Európsku investičnú banku, ale mohlo by to aj znižiť rating požičiek. A, takže s týmito otázkami sa momentálne vysporadujúvame. A tento fond my chceme, aby čo možno teda najskôr bol spustený, musíme robiť všetko preto, aby tu bola určitá miera dôveryhodnosti, aby to bolo dôveryhodné, transparentné a ten výberový proces vlastne týchto projektov je nezávislý, ako som už povedal, a vychádza od zásluhovosti e, týchto projektov, ktoré sa budú zohľadňovať. Až potom môžeme hovoriť o fungujúcom e, nástroj, ktorý bude financovať takéto projekty. Mali sme tu viacero diskusí ohľadne toho, že prečo komisia navrhuje využívanie CEFu a Horizontu 2020 ako zdrojov financovania. Je tu rastúca, rastúce lobby v rámci Európskeho parlamentu otvoriť štruktúrálne fondy a peniaze pre poľnohospodárstvo. My sme proti tomu, komisia je proti takémuto postupu dôvod, prečo využívame Horizon 2020 a CEF, alebo chceme využiť, je ten, že tie projekty, ktoré získajú financovanie z FC, budú tie isté ako tie, ktoré Horizon 20 a CEF by boli financovali. Takže vlastne budeme musieť sa rozhodnúť, či e, dáme 2,7 miliardy do výskumu prostredníctvom grantov, alebo či chceme využiť 2,7 miliardy formou pakového efektu a zvýšiť ten vplyv a takýmto spôsobom financovať výskum oveľa viac ako tých 2,7 miliardy, ktoré tam je. Ale budeme využívať tie finančné prostriedky z týchto nástrojov. Pozrite sa na tie krajiny, ktoré, kde vlastne e, tie financie idú do výskumu vo väčšia, väčšej miere. Tam sa využívajú skutočne takéto nástroje financ. Sú tu granty, ale zároveň sú to aj finančné nástroje. Napríklad práve som sa vrátil z Cypru, ako som povedal, a zúčastnil som sa tam na dvoch e, univerzitách a boli pyšné, že mohli tieto univerzity prezentovať projekty s Európskou investičnou bankou. Táto zaplatila grant, peniaze na základný výskum, napríklad aj vo Francúzsku, Exam provence a Marseille tam sa takisto veľmi tešili z, zo spolupráce s Európskou investičnou bankou a uviedli, že momentálne FC bude, keď bude teda zriadené, tak sú presvedčení o tom, že tie univerzity tu budú môcť získať ešte viac prostriedkov v spolupráci s súkromnými investíciami, aby jednoducho investovali do výskumných infraštruktúr. Boli tu určité obavy, že vlastne základný výskum by nemal benefity z takéhoto FC. To nie je pravda, pretože vlastne to sa už deje a udeje sa to aj v budúcnosti. Takže ja si uvedomujem, že tá povaha takéhoto základného výskumu bude vlastne financovaná a bude financovať vlastne kvázi mesačné výplaty, ale tie výskumné kapacity týmto spôsobom získajú veľký prospech takýchto finančných a nakumulovaných prostriedkov. A takisto s tým súvisia pragmatické otázky. Napríklad CEF a Horizon 2020 spolu prezentujú zhruba 70 kapitoly 1a a ak tieto zdroje by neboli využité, tak vlastne by boli išli do Galilea Erasmu. To znamená, tieto programy nie sú takými programami, ktoré by z finančných nástrojov mohli mať prospech. Takže toto je, čo som chcel pani predsednička na úvod povedať a teším sa skutočne na otázky, aby som mohol reagovať. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne, vážený pán komisár. My sme presvedčení, že tie otázky tu budú, aby sme sa mohli venovať tejto téme. A teraz dostane slovo pán Mulderer, nech sa páči. Dobre popoludne všetci, vážená pani predsednička, dámy a páni. Chcem vám zablahoželať, že sa vám podarilo zvládnuť to hlasovanie v tejto otázke. Ja to ocenujem veľmi, e, pretože vy ste takou avantgardou tu v parlamente. Ide to skutočne o rast a zamestnanosť. To je úplne jasné aj pre našu Európsku investičnú banku, že spolu s komisiou chceme v budúcnosti urobiť, čo sa len dá, na to, aby sme prispeli k zvýšeniu toho, tých investícií do rastu a zamestnanosti. Ale je tu ešte prvok, ktorý je rovnako dôležitý. To je napríklad nedostatok investícií. Možno viete, že 50, 15, 15 miera investícií je nižšia porovnaní s ostatnými časťami sveta. Napríklad na to, aby sme to dobehli, snažili sme sa to dobehnúť, ale ešte sa nám to nepodarilo. Nede to iba o tu nedostatok investícií, ale výsledok toho celého je, že strácame na konkurencieschopnosti. To znamená, ak podporíte investície, tak podporujete nielen možnosti pre zvýšenie zamestnanosti, ale podporujeme vlastne aj to, že sa Európa môže pozdvihnúť na väčšiu úroveň konkurencieschopnosti na globálnom trhu je veľmi dôležité zobrať tieto dva prvky, to znamená uzavrieť tieto nedostatky, ktoré tu máme, zabezpečiť zamestnanosť, ale zároveň podporiť aj konkurencieschopnosť Európy, tak vo verejnom ako súkromnom sektore, pretože to sú kľúčové prvky tohto, tejto iniciatívy. Takže pán komisár hovoril správne, že IB slúži politickým potrebám, ale taktiež musí e, byť aktívna na trhu, pokiaľ má sú nejaké problémy. Vieme, aké sa medzery v investíciách, taktiež európskej produktivite. A my v podstate nemáme obmedzenú likviditu. Tá na trhu je aj v bankovnom sektore, aj v súkromnom sektore. Aký je problém teda v Európe? My máme limitované alebo obmedzené schopnosti e, niesť riziko súkromných bank, taktiež e, limitované kapacity súkromného sektora v súvislosti s investíciami. Máme, nemáme dostatočne rozvinutý kapitálový trh, Takže toto je veľmi dôležitá iniciatíva, ktorú tu začíname vyvíjať. A taktiež, a to je súčasťou Junckerovho plánu, musíme sa zamyslieť nad tým, ako odstraniť prekážky, ktoré bránia investíciám. A z tohto dôvodu EIB podporila túto iniciatívu pretože naozaj to slúži potrebom európskych občanov. EIB je extrémne zadepráznená a aktívna. Minulý rok sme poskytli úvery vo výške 77 miliard a z toho asi 70 miliard bolo v rámci EÚ. Našou prioritou je podporovať malé a stredné podniky, taktiež infraštruktúru, zdrojovú účinnosť a inovácia. To sú naše štyri priority a myslím si, že FC je extrémne dôležitým dodatočným prvkom, ktorý zosilní eh, v podstate aktívnu eh, silu EIB, čo týka kvantity, ale aj kvality. Takže čo je pre nás hlavná téma? My prostredníctvom FC podstate získame záruku a istotu, že môžeme sa púšťať do nových obchodov, môžeme prichádzať s novými finančnými e, produktami. A dámy a páni, tu potvrdzujem to, čo povedal komisár. Čo je pre nás kľúčové? Je to platnosť a kvalita tej zábezpeky. Musí to vstúpiť do platnosti od začiatku, aby sme okamžite mohli začať robiť konkrétne obchody, ale taktiež je to predpoklad preto, aby my ako EIB sme si naďalej e, ponechali svoje hodnotenie e, troch A, pretože to je v podstate predpoklad na to, aby sme mohli dobre robiť obchod v Európe. Takže kvalita zábezpeky. Po druhé, žiadame vás o to, aby ste podporili komisiu v jej snahách o to, aby my sme mali jasnú riadiacu štruktúru. Ale pokiaľ sa porozprávate s ľuďmi, ktorí potenciálne by chceli investovať do projektov, tak ich podmienkou bude, že musíte mať profesionálny proces výberu a profesionálny výbor, ktorý sa bude potom e, zaoberať dostupnosťou tej zábezpeky. V podstate v súčasnosti sú tam prekážky, ktoré absolútne ničia kroky v tejto súvislosti. No a ďalej podporovanie adicionality, na ktoré sme sa dohodli, komisia EIB, pretože toto je to správny, ten správny stimulus a preto, aby EFC sa spustil čo najskôr. Komisár hovoril o troch dôležitých veciach, ktoré si budú žiadať podporu. Takže malé stredné podniky prostredníctvom Európskeho investičného fondu. My vidíme, že na trhu je potreba podporovať predovšetkým stredne kapitalizované podniky a taktiež malé podniky, pretože práve tieto sa orientujú podľa exportu a majú problémy s prístupom k zdrojom. Takže stredne kapitalizované malé podniky. Po druhé, inovácia, školenie, vzdelávanie, kvalifikácie. Toto sú kľúčové prvky na to, aby sme zvyšili konkurencieschopnosť. Po tretie, infraštruktúra. A komisia EIB to vidia tak, že infraštruktúru chápeme dosť zoširoka. Nehovoríme tu len o cestách a o železnici. V podstate tu ide aj o IKT napríklad. Takže malé stredné podniky, inovácia a infraštruktúra. Ale ešte tu štvrtý prvok, ktorý prosím nepodceňujte. A to je poradenská kapacita, pretože toto potrebujeme. To musí byť spoločná iniciatíva, ktorá bude podporovať v podstate technickú expertízu pri príprave a implementácii a taktiež spúšťaní projektov aj riadení potrebujeme rozvíjať, eh, poradenstvo pri rozvíjaní príslušných finančných nástrojov a taktiež musíme podporovať budovanie kapacít na strane promotérov verejných aj súkromných. Takže poradenstvo to je taktiež veľmi dôležité. Je to taktiež jeden z kľúčových elementov. A viem, že prebiehajú určité iniciatívy, ktoré už boli spustené ktoré sú súčasťou tohto poradenstva, o ktorom som hovoril. Na záver, súdržnosť pre, e, je pre EIB už od počiatku jej fungovania v roku 58-1958 prioritou. Súdržnosť, kohézia je naďalej pre nás kľúčovou prioritou a ostane pre nás kľúčovou politickou témou. FC nič nenahrádza, neprichádza miesto niečo iného. FC v podstate iba doplňa a kompletizuje ten súčasný nástroj koheznej politiky. A v e EIB sme videli, že 30 peňazí, 24 až 25 miliard bolo venované na otázky politiky súdržnosti. No a čo sa týka tejto iniciatívy, tak čo tu môžeme spoločne dosiahnuť? Môžeme zintenzívniť dopad súčasných nástrojov v oblasti alebo finančných nástrojov v oblasti e, politiky súdržnosti môžeme lepšie zacieliť využívané e, verejné zdroje. Malé stredné podniky, to je východisko, i boty, musíme predovšetkým podporovať. A taktiež vás takto sa snažím presvedčiť pre nás politika súdržnosti je naďalej prioritou a nástroje, ktoré máme k dispozícii z dlhodobého hľadiska, môžu zlepšiť a zintenzívniť politiku súdržnosti, pretože my chceme byť naďalej aktívni v 28 členských štátoch. My nemáme kvóty podľa krajín a taktiež chceme spolupracovať s regionálnymi investičnými platformami sme s tými aktérmi a tak vás žiadam, kolegovia z parlamentu, aby ste podporili čo najrychlejší vstup do platnosti EFSI, pretože to nie je, že my EIB to chceme alebo to potrebujeme. Potrebujú to Európania, európske občania. Ďakujem, pán Molterer. No a teraz už Začneme prvým, prvým kolom otázok. Začnú koordinátory za politické skupiny a ďalej potom budú hovoriť ostatní poslanci výboru, ako prvý pán Van Nistoroj za EPP. Ďakujem. Pán predseda Európskej komisie a pán e, zastupca EIB, e máte pán komisár, veľmi široké portfólio a je dobré, že sa rozprávame pravidelne o rôznych aktivitách. No a dnes prišla rada na EFSI. Dnes ráno sa tiež dlho diskutovalo, potom sa hlasovalo a teraz je taká afterparty po hlasovaní a vidím, že ste nás neprišli presvedčiť o nejakých zásadných princípoch. Je to iba taký začiatok a potom to všetko postupne bude prichádzať. Príde veľké rokovanie, možno nie sami osobne, ale predovšetkým očakám veľkého rokovania s radou. No ale čo je zásadné, my sme už mali v platnosti rôzne nástroje, ktoré sa postupne menili, napríklad finančné nariadenie sa menilo a máme pocit, že teraz takto to bude pokračovať. Takže nejde tu o to, čo sa deje, ide o tú intenzitu. To je nové. A ja chcem osobne hovoriť s vami o tom, ako tu bude pokračovať s tými operatívnymi programami a partnerskými zmluvami s členskými štátmi v súvislosti so e, investičnými fondami, pretože my máme príslušné nástroje, aj nástroj pre malé stredné podniky. My sme veľmi dobrá európska rodina, ale čo sa týka rady, tak tá sa tomu trochu vzpiera. My sme tu vytvorili rôzne možnosti. No a teraz musíme sa zamyslieť nad tým, ako sa naučiť čo najviac, ako sa poučiť čo najlepšie z tej nové iniciatívy. Dnes ráno sa o tom hovorilo pozitívne. A ako najlepšie využívať aj tie ostatné nástroje, ktoré by e, nemali byť nadradené den druhému. Vy by ste mali spolupracovať e, dobrým spôsobom aj s ostatnými orgánmi. A Ráno to bolo povedané, že Chceme vyhodnotiť, ako to bude pokračovať, pretože ešte je mnoho vecí, ktoré vôbec nevieme odhadnúť. Takže chceme vidieť, ako dopadne to pre vyhodnotenie, či to prispeje k hospodárskej, a sociálnej a teritoriálnej e, súdržnosti, tak aby chudobní ďalej nechudobnili a bohatí zbytočne nebohatli. Takže na to by sme sa mali zamerať. No a z dlhodobého hľadiska napríklad po roku 2020 možno bude potrebovať tieto výsledky našich aktivít a preskúmať, čo to prinieslo, pretože vysoké riziko v súvislosti s ktorými aktivitami je potrebné, ale v súvislosti s inými nie. Takže máte rôzne poporné schémy, granty, ale treba zistiť, čo v podstate, akú pridanú hodnotu e, prinášajú, e, toto vyššie riziko v rámci spoločných aktivít. Možno, dobre, dajme tomu 10 rokov, potom sa pozrieme na dlivé krajiny a uvidíme, že všetko sa to oplatilo, všetky prostriedky boli správne vynaložené, ale možno niektoré tie aktivity začali a potom nemohli pokračovať. Niekedy to všetko môže trvať veľmi dlho. Takže poučiť sa, to je pre mňa to najhlavnejšie. To ešte dôležitejšie, než to, že nemáme mm, úplne všetky nástroje, ktoré by to doplňali. Takže prosím, vráte sa k tomu, preskúmajte to o nejakú dobu, mali by sme to monitorovať a potom už uvidíme, aký bude ďalší krok. Ďakujem, pani Krail. Ďakujem pani predsednička, pán komisár, pán Molterer. Socialistická politická skupina vždy podporovala tento investičný program. Žiadali sme o to, pretože doteraz to bola len politika šetrenia, takže to teraz vítame. Obsahovo ho plne podporujeme, ale pán Katajnen, vy keď mi hovoríte, že sa to nedá financovať ináč, pretože vy ste hrdinsky sa zasadzovali za polnohospodárskú eh, koheznú politiku. Áno, dá sa to aj ináč, ale nemáte inú šancu, pretože viete veľmi dobre, že rozpočet pre eh, polnohospodárskú a koheznú politiku už je presne rozdelený jednotlivým členským štátom a členské štáty nikdy eh, by s ničím iným teda nesúhlasili. Je to ich E, toto tie členské štáty v podstate nič nestojí. A pokiaľ by Nemecko, odkiaľ pochádzam, by dal k dispozícii na investície do európskeho rozpočtu a nie na projekty v rámci Nemecka, tak už by e, ten problém bol teraz vyriešený. Ale nie je správne, aby v súvislosti z, sa, z horizont, alebo cez horizont 2020 sa e, financovali rovnaké inštitúcie, ktoré teraz budú financované prostredstvom EFSI, pretože Horizont 2020 to ide na základný výskum a to je extrémne dôležité. Potom máme napríklad na Spáme Európu, tu sú ďalšie projekty, ktoré sme spoločne vybrali e, s členskými štátmi a s komisiou Máme tam aj ďalej infraštruktúrne projekty, ktoré chceme financovať. Celé je to ale veľmi také ťažkopádne, náročné a parlament sa snaží nájsť nejaké iné spôsoby, ako to financovať. Takže mňa by skutočne zaujímalo, či toto vaše e, trojité A hodnotenie Súvisí to s tými 16 miliardami eur, ktoré musíme dať dispozícii, alebo to nie je, nemôžeme urobiť tak, že sa pozrieme na celoročný rozpočet a zistíme potom individuálne vždy, dobre, kde by sa dali tie peniaze každý rok individuálne zohnať. Myslíte, že by to nešlo by nešlo takto byť trochu kreatívnejší v súvislosti s tými jednotlivými každoročnými rozpočtami. Týchto 16 miliárd, nech už pochádzajú z akékoľvek obálky, tak v každom prípade sú to peniaze daňových poplatníkov a je treba si riadne rozmysliť, ktoré projekty sa tam potom odsúhlasia. A my v rámci nášho výboru vždy kladieme veľký dôraz na to, aby sa nežiadalo o niečo, čo potom pôjde proti cieľom e, stratégie Európa 2020 tak aby potom sa tam príliš nepolitizovalo. Možno som to len nesprávne pochopila, ale myslím si, že Európsky parlament by sa mal podielať na budúcich prácach v súvislosti s EFSI. No a z mojej skúsenosti parlament nikdy nebol tou inštitúciou, ktorá by dupala na brzdu, pokiaľ e, sme niečo chceli robiť pre občanov alebo pre malé stredné podniky. No a posledná otázka. Máte predstavu, podľa akých kritérií sa budú vyhľadávať tieto projekty? Viem, ako je to v Nemecku, ale možno v iných členských štátov, štátoch môžeme mať e, obrovský zoznam projektov ktoré v podstate presahujú ten objem, ale už sú teraz e, zafinancované. Takže možno by ste nám k tomu mohli niečo povedať. Ďakujem. Ďakujem pani Krejo. A už nevidím, že by sa niekto hlásil za EKR. Takže dám slovo panu Jakovčičovi za ALDE. Hvala lijepo, gospođo predsjednice. E, poštovani gospodin Katajnen i poštovani gospodin Molterer. Ďakujem pekne, pán Katajnen, pán Molterer. Dovolte mi, aby som v mene skupiny ALDE poďakoval za vašu kooperáciu. Ďakujem za diskusiu, ktorú sme viedli Pán Katanec urobil dosť eh, čas, aby sa s nami stretol. Ďakujem za to. Treba povedať, že naša spolupráca je veľmi dôležitá. Ako viete, ALDE veľa času, eh, veľa priestoru venuje rastu a zamestnanosti a Európsky fond pre eh, strategické investície. Vítame ako uh, už zasnelo, veľký úspech našej komisie uh, sa bude hodnotiť v roku 2019 na základe rastu, ktorý docieli európske hospodárstvo. Takže je to veľmi cenná iniciatíva, ktorej chceme vyjadriť našu plnú podporu. Spôsob, akým uh, sa uh, navrhuje, e, hovorí o tom, že môže byť veľmi úspešné. A pokiaľ o stratégiu Európskeho parlamentu, chcel by som e, tiež ešte položiť pár otázok. Táto stratégia zahrania aj určité kandidátske krajiny ako Srbsko, Bosna, e, Hercegovina, Čierna hora, Albánsko. Vy ste hovorili o možnosti eh, infraštruktúrnych a energetických plánov na Balkáne. Na Balkáne je veľký potenciál pre obnoviteľné zdroje energii, zvlášť v oblasti vodnej energie, takisto možnosť vybudovať terminál eh, pre eh, skopalnený plyn v Chorvátsku a Albánsku. Ehm, Uvažuje sa aj o využití talianského trhu, ktorý sa stretol s určitými problémami v oblasti dodávok energii. Bola by možnosť financovať takéto projekty z tohto fondu v členských štátoch alebo kandidátskych krajinách? A aký by bol pomer medzi e, verejným kapitálom a súkromným kapitálom? Keďže niektoré z týchto projektov e, vedie štát a štát sa e, bude na nich podieľať. Aspoň čiastočná odpoveď z vašej strany by ma to zaujímala. Ďakujem. Nasleduje e, pán Omar Eže. Ďakujem pekne, pán komisár, pán Molterer, ďakujem za možnosť e, výmeny názorov s vami je to veľmi otvorený a užitočný dialog. Pár poznámok z mojej strany. Samozrejme, že môžeme filozofovať do nekonečna o tomto fonde FC. My a mnoho z našich kolegov môžeme mať aj určité skeptické názory na váš plán. Ale mali by sme teraz urobiť všetko preto, aby tento plán fungoval. Dlžíme to miliónom nezamestnaných, malým a stredným podnikom a samozrejme eh, Európe, pretože Junckerov plán je jadrom hm, tá celej komisie a súvisí s kapacitou komisie reagovať na problémy nezamestnanosti, na eh, problémy pracovných miest a tak ďalej. Toto všetko eh, sa bude hodnotiť a my by sme mali naozaj urobiť všetko preto, aby táto iniciatíva fungovala. My sme výborom pre regionálny rozvoj. Ja som sledoval diskusiu, ktorá prebiehala aj na výbore EKON pre rozpočet. A samozrejme určite chápete, že sa na tento plán pozeráme e, z našej perspektívy, z pohľadu výboja pre regionálny rozvoj a s tým sa spájajú pre mňa určité otázky. Poprvé, ja som to pochopil z vášho príspevku tak, že tu nebudú nejaké e, hierarchické podmienenosti, takže znamená to, že tu budeme mať 350 miliard v dispozícii, Ale vďaka týmto financiám chceme odstrániť rozdiely medzi regiónmi. Samozrejme, ciele by mali e, byť v súlade s našou e, regionálnou politikou, pretože my nechceme destabilizovať e, našu situáciu, lebo taká, takéto riziko tu je. Súkromný investor napríklad nezacieli investície do určitých oblastí, ale iba do veľkých miest. Samozrejme, nemá tu iba o politické zásahy. Ale e, bolo by možné vlastne nasmerovať na e, e, investície práve takýmto spôsobom, preferenčne do problémových regiónov alebo do regiónov, ktoré najviac potrebujú zdroje. Chcem to vysvetliť. Ja pochádzam z periférneho regiónu z ostrova Reunion a tento plán sa snaží mobilizovať ekonomických aktérov. A naozaj to vyvoláva obrovské nádeje, ale samozrejme najhoršia nádej je tá, ktorá nebude naplnená. Takže aj v tých najcielenejších periférnych regiónoch, ktoré zaostávajú, aké tam budú následky, ak v rámci Junckerovho plánu, tu nebudeme mať koherentnosť. Toto je teda problém, ktorý by som rád nadniesol. A ďalšia vec, aby to všetko fungovalo, musíme samozrejme do tohto zapojiť aj miestne orgány, orgány na regionálnej úrovni, Pretože práve v praxi vidíme, že miestne orgány sú tými aktérmi, ktorí sa snažia organizovať hospodársky svet a ktorí prichádzajú s rôznymi návrhmi pre Európsku investičnú banku a tak ďalej. Napríklad u nás vo Francúzsku spolupracuje centrálna vláda na príprave takýchto návrhov s regiónmi, ktoré predkladá e, Európskej investičnej banke. A posledný bod, veľmi ma potešila, potešila situácia, že základný výskum bude tiež oblasťou, ktorá by mohla e, ťažiť tohto fondu. Pretože výskum a inovácie sú veľmi dôležité. Boli sme napríklad v Holandsku, Mali sme e, príležitosť navštíviť viaceré podniky, ktoré e, sa zaoberajú výskumom a naozaj by bolo veľmi dobré, aby mohli e, z tohto fondu ťažiť. Takže modrá ekonomika, modrý rast, to je niečo veľmi významné. A ďalej more, moria, oceány sú tiež veľmi dôležité pre náš budúci rast. Vieme napríklad, že India sa chystá veľmi investovať do tejto sféry Európska únia je ale prvou veľmocou v tejto oblasti a mala by túto výhodu využívať pre prospech všetkých regiónov, prímorských oblastí, prístavov. To je príležitosť, na ktorú by sme nemali zabúdať. A teraz ďakujem a teraz má slovo pani Ivana. Ďakujem pekne obom rečníkom, komisii, Európskej investičnej banke eh, za túto ďalšiu príležitosť eh, výmeny názorov. Nie prvá, ako to už zaznelo už na viacerých výboroch, aj na, výboroch aj na plade sme mali príležitosť diskutovať o tejto téme. Aj náš výbor už eh, vlastne rozhodol dnes v tejto veci. Za zelených by som chcela povedať, že samozrejme sme za rozsiahly investičný balíček, obzvlášť do reálneho hospodárstva, verejné aj súkromné investície sú potrebné, aby sme vyšli z krízy, posilnili e, kúpy schopnosť a vlastne vyšli z tej čistej e, politiky e, šetrenia von. Ja by som chcela položiť jednu otázku k tomu, čo zaznelo to, čím sa zaoberáme, a to je tá hlavná kritika zelených na nastavení tohto e, investičného plánu, sociálna dimenzia, environmentálna dimenzia, aj e, demokraticko-politická dimenzia v tom e, pláne, ako je reálne nastavený, prichádza trošku skrátka. A to sú vlastne skúsenosti zo štruktúrálnej politiky, z kohezných fondov, ktoré neboli skutočne zohľadnené Napríklad princíp e, e, partnerstva s miestnymi e, orgánmi, so sociálnymi partnermi, s občianskou spoločnosťou tam podľa nás chýba do veľkej miery. No a ide nám aj o cieľovú orientáciu. Investície nie sú cieľom samým o sebe, ale samozrejme ani každá investícia nie je dobrá, ani trvalo udržateľná, takže Ide o to, do akých sektorov sa má investovať, do akých regiónov, aká bude pridaná hodnota pre EÚ a e, jej občanov a či sa vytvoria pracovné miesta. Takže vystáva tu otázka, ako zabezpečiť toto e, prepojenie s e, cieľmi napríklad Európy 2020, kde nejde iba o trvalo udržateľný rast, ale aj o boj proti chudobe, životné prostredie, e, rovnoprávnosť, e, vzdelávanie, všetko to je tam tiež veľmi dôležité a dobre odrazené. Takže ako tieto investície sa môžu zabezpečiť? Aj sociálne investície, lebo ste to spomenuli, e, pán Molterer, kde v investičných usmerneniach vo výberovom konaní je zabezpečené, aby aspoň jeden cent išiel do sociálnej infraštruktúry, do vzdelávania, do trhov práce, do sociálnych investícií. Je napríklad z výboru pre zamestnanosť, že sa tam diskutovalo to, že by tam nemali byť zainteresovaní experti pre trh práce do investičného výboru alebo do riadiacej skupiny, aby sme tu mali takúto eh, istotu, že eh, určité aspekty sa zohľadnia. Keďže tam ale nie sú žiadne sektorálne kvóty, a zoznamy členských e, štátov predbežné samozrejme e, hovoria o tom, že veľmi málo sociálnych investícií alebo investícií do vzdelania tam je. E, práve preto si robíme veľké starosti ako zelení, že pekným slovám nebudú nasledovať aj reálne skutky a že sa nebude investovať dostatočne do týchto oblastí. A ako chcete zabezpečiť, aby investície E, si neprotirečujú napríklad cieľmi Európa 2020 napríklad v oblasti ochrany klímy. Aby sme tu nemali investície do jadrovej energie, do uh, budovania ciest. A po regionálnych kvótach poznáte informácie e, Organizácie práce, ktorá hovorí, že potenciál zamestná, uh, zamestnanosti uh, FC sa bude môcť vyčerpať iba, keď sa bude investovať do regiónov s vysokou nezamestnanosťou a zároveň e, tu budú masívne e, sprievodné opatrenia e, v oblasti zamestnanosti a vzdelávania. Pýtam sa teda, ako to chcete zabezpečiť. Ďakujem. Ďakujem, pani Damato. Ďakujem za to, že ste dnes tu zaznelo pred pár dňami, že tu máme ľudí, ktorých potre- ktorí by mali byť veľmi dobre vzdelaní, aby mohli bojovať proti, úspešne proti výzve nezamestnanosti. Mne sa veľmi páči to, čo ste hovorili, aj v súvislosti s tým, že tie investície sa nemajú včítavať teda pod texty členských štátov. Súhlasím s tým ale e, prečo e, tu nemáme dostatočné istoty v tejto oblasti. Možno by bolo treba redukovať e, viac nerovnosti medzi celými regiónmi A treba aj myslieť na príklad e, z oblasti vzdelávania Európskeho sociálneho fondu. Vieme, že určitá flexibilita e, bola garantovaná iba niektorým štátom, ale my opakujeme stále znova aj na tomto výbore, že e, sú tu veľké odlišnosti medzi tými jednotlivými nástrojmi už aj v tom samotnom nastavení v ich filozofii. Ďakujem veľmi pekne. Mám tu ešte zoznam piatich ďalších mien a takže vás poprosím, aby ste kladli vaše otázky veľmi stručne. Well, uh, I think that the question is for both, for Vice President Katani and for Vice President of uh, EIB. Uh, I would like to, to ask you both if the... Ďakujem. Chcela by som sa spýtať, Neviem teda, eh, kto eh, v podstate napokon mi odpovie, eh, aká bude teda realizovateľnosť projektu v súvislosti s osobitnými okolnosťami takých krajín ako Grécko, či FC bude nejako pokrývať rizika s týmto spojené. A potom k postupu výberu projektov treba zohľadniť trvalú udržateľnosť Junckerovho plánu. Bude tam trvalá udržateľnosť tým najdôležitejším kritériom. Ďakujem teraz pani Breso, poprosím vás, aby ste boli naozaj stručná. Ďakujem, eh, pani podpredsedovia, aj ja vám ďakujem za to, že ste prišli dnes medzi nás. Chcem sa spýtať, aby som lepšie pochopila ten koncept eh, investičných platformiem ak chápem správne, ide o e, platformy financovania, ktoré e, združujú financovanie a potom koordinujú investície. Takže ak e, je podľa vás možné, aby vo vnútri týchto platform sa zabezpečila financovateľnosť projektov, ktoré prinášajú pozitívne výsledky, ale nutne z krátkodobého pohľadu neprinášajú silnú návratnosť investícií ako by e, to mohli priniesť iné projekty. Ja sa obávam, že tu bude, e, budú, budú, budú e, chýbať potom takéto projekty, že sa budú uprednostňovať iné typy investícií. Ďakujem pekne, pán Olbricht. Ďakujem, myslím si, že veľa otázok tu e, e, zaznelo e, z úst kolegov, ktorí sú aj členmi výboru pre rozpočet. Je tam je to veľmi horúca téma, to sa dnes odrazilo aj v dnešných pozmeňovacích návrhoch. Ja mám otázku súvisiacu s tým, odkiaľ tie peniaze majú potiec, ale nepoložím ju, aby sme tu neotvorili pandorinu skrinku Pýtam sa na štrukturálne fondy a EFSI na prepojenie týchto dvoch. V rôznych dokumentoch tu nájdeme napísané, že nie je žiaden mechanizmus, ako by štruktúrne fondy eh, pri, uh, mohli uh, prispievať ku kapitálu, uh, ku kapitálu FC. Ale je tu možnosť ich E, nejako skombinovať na úrovni individuálnych projektov. Môžete mi to vysvetliť, prosím vás? Chcem to teraz jednodušiť. Napríklad máme tu fond, prichádzajú súkromní investori. Predstavme si, že tu nemáme politický vplyv, geografický vplyv. Tieto dva uh, typy ovplyvnenia sú dôležité. Takže prichádzajú tu investori z odlišných e, miest s vysokým s vysokorizikovými projektami, chcú mať dobrú záruku zo systému záruk a, a začnú organizovať e, tento projekt. E, takže čo EFIS, štruktúrne, fondy, ako e, si môžeme predstaviť prepojenie medzi týmito dvoma a samozrejme je to prepojené aj s otázkou platformiem. Máme tu dve verzie. Jedna je oddelná, druhá je e, komplementárna. Mohli by ste nám to objasniť? Ďakujem, pán Olbricht. A teraz pán van Miltenburg, poprosím vás veľmi stručne. Áno, otázka ku kritériám. Investície sa sústreďujú na firmy do 3000 e, e, zamestnancov. Ale aj veľa veľkých firiem majú ťažkosti financovať svoje projekty, pričom tieto by tiež e, mohli byť veľmi prínosné pre malé a stredné podniky. Pýtam sa teda, mohli by ste vysvetliť, prečo ste tu urobili takéto voľné rozhodnutie a zvolili si túto hranicu do 3000 zamestnancov a tým ste zavreli dvere pred väčšími firmami. Very much, Mr. Ďakujem. Pán Bobovič, stručnú otázku poprosím. Ďakujeme pekne. Ja podporujem túto myšlienku, pretože si myslím, že úspech tohto parlamentu, ako aj komisie, jednoducho závisí aj od týchto projektov, takže tri otázky z mojej strany. národné rozvojové banky. Aké budú mať úlohy? Predovšetkým vo vzťahu k malým a stredným podnikom. Po druhé, potvorujem to, čo sme tu počuli z úst pána Jakobčiča, e, že potrebujeme spoločné projekty, pokiaľ ide o plynový terminál e, v Adrii. Toto by vyriešilo viaceré environmentálne otázky, tejto oblasti a urobili by sme kroky smerom k energetickej únie. Ja som zo Slovenska a tá tretia otázka s tým súvisí. Napríklad mali sme tu problémy, pokiaľ ide o protipovodňové opatrenia. A mohlo by jednoducho FC byť využívané aj na to, aby sa financovali napríklad takéto zábrany protipovodňové, ktoré zatiaľ sa financujú z kohezných fondov. Mohli by financie z FC byť dodatočne využité na tieto na tieto účely. Nie sú z toho nejaké hospodárske výnosy, rentabilita, ale vieme, že ochrana a prevencia je lepšia, ako dodatočne potom financovať projekty, keď už sú škody. Bohužiaľ, musím už ukončiť priestor na otázky, aby sme dali možnosť našim hosťom vyjadriť sa. Dúfam teda, že to nie je posledná diskusia s našimi ctenými hostiami. My sme túto e, nádej vyjadrili už v minulosti, že by bolo dobré, ak by sme sa videli pravidelne a dúfam, že budeme mať možnosť čoskoro diskutovať o prínosoch tohto fondu. Nech sa páči, pán Katajnen, ja sa ospravedlňujem, musím byť stručný, pretože musím ísť na ďalšie podujatie, ale pokiaľ ide o FC, FC nevyrieši všetky problémy. A treba sa pozrieť aj na veľkosť akú bude mať EFSI. Európska investičná banka v súčasnosti napríklad ročne má 70, vyše 70 miliárd. Napríklad e, uviedlo sa, že financovali 8 škôl minulý rok. Takže viaceré z tých vecí, ktoré tu boli nastolené, sú skutočne e, to, čo sa tu spomenulo, patrí do portfólia práve Európskej investičnej banky a FC musí robiť nejaké iné veci pokiaľ ide o možnosti financovania EFSI, či sú tu nejaké iné. Ak sa pozrieme na 1, kapitolu 1a, CEF a Horizont, tieto pokrývajú 70 Potom už tu je iba Erasmus a Galileo. Ak chceme rokovať so tými osmými krajinami, s parlamentom a ešte aj s týmito krajinami všetkými, tak to sa nám nepodarí do konca júna zvládnuť. A bolo by to istotne náročné. A pokiaľ ide o credit rating Európskej únie, Standard Poor's už nás znížili nám kredit a pretože sme tu mali 25 miliard nezaplatených pohľadávok koheznej oblasti a ešte neviem koľko viac z ostatných kapitol my jednoducho nemôžeme ísť cestou rizika, že by sme nemali 16 miliárd garancií, ktoré sú jasne stanovené, že odkiaľ tie peniaze konkrétne prídu. Pretože to by mohol byť ďalší dôvod nejakého zníženia rejtingu Európskej únie z ostat- zo strany ostatných agentúr ratingových. A to by znamenalo, že by jednoducho cena pre nové peniaze v chudobnejších krajinách narástla. To je veľmi vážna záležitosť a preto musíme jasne povedať, odkiaľ peniaze prídu a kam pôjdu. A pokiaľ ide o základný výskum a finančné nástroje, v horizonte 2020 máme 77 miliard zdrojov, čo je vlastne 48% viac ako pred dvomi rokmi. Teraz plánujeme využiť 3,5 z tejto sumy ako finančný nástroj na to, aby sme navýšili finančné prostriedky, ktoré idú do výskumu. Ako som povedal, navštívil som viaceré univerzity, ktoré využívali finančné nástroje, a ktoré ich využívajú teraz a ktoré ich chcú využívať aj naďalej v budúcnosti. Dokonca aj na Cypre, čo je to krajina, ktorá sa nachádza v ťažkej situácii, tak oni vedia, že súkromný sektor je ochotný participovať na niektorých projektoch, vláda je ochotná participovať na, tom, na tých projektoch, ale nemôžu získať pôžičky. Vieme prečo. Takže musíme pristúpať k tomu otvorene, pretože toto jednoducho skutočne pomôže aj sektoru pre výskum základný. Pán že uviedol, že zdroje by mali byť nasmerované do oblasti, kde je nezamestnanosť najvyššia. Áno, aj toto sa udeje, ale ak sa pozrieme na sektor malých a stredných podnikov, tak tie problémy sú rovnaké zhruba všade, e, či už v Francúzsku, Nemecku, Cypre. Je to nedostatok equity, respektíve nedostatok finan- nedostatočný prístup k financiám. Takže nesúvisí to s nejakou s geografickým miestom. A pokiaľ ide o infraštruktúru výskumu, väčšinou sa výskum deje na univerzitách, ale musíme investovať do chudobnejších oblastí na to, aby sme e, zaznamenali a podporili rast či v nebude nejaké predvyplácanie peňazí pre alokácie, tak musíme robiť všetko preto, aby finančné nástroje boli využívané v odlišných častiach Európy na odlišné účely. A to je aj dôvod, prečo tu bude takýto poradné, také poradné centrum, aby pomohlo všetkým krajinám e, mať chosen z týchto, mať osoch z týchto, z týchto financií. Takže aby to bolo naprosto skutočne aj tým menej rozvinutým regiónom. Pani Damato, možno tu je nejaké nedorozumenie, ja som nebol, nepodporil, aby sa financovalo vzdelávanie deficit, podľa deficitného pravidla. Ak by sme mali nejaké zlaté pravidlo, tak by som samozrejme bol rád, ak by sme jednoducho všetky výdavky dali na prospech e, vzdelávania, ale to by jednoducho bolo na úkor zvyšného rozpočtu na iné záležitosti. Takže musíme urobiť, musíme si uvedomiť, že toto je jeden z dôvodov, prečo nechceme vyžívať verejné peniaze, alebo apelovať na členské štáty, aby investovali viac, míňali viac do verej, vo verejnom dlhu preto sa vlastne sústredíme na to, aby sme do toho zaangažovali aj súkromné investície, pretože nechceme viac zaťažovať daňových poplatníkov, chceme skôr podporiť súkromných investorov v budúcnosti. Pani Spiráky, FC pokrýva napríklad aj riziko každej členskej krajiny špecifické. Napríklad stretol som sa s predstaviteľmi greckého priemyslu, hovorili sme o tomto je to jeden z charakterov povah FC, že jednoducho pokrýva riziko, a, kde je v niektorých krajinách je vyššie to riziko, v niektorých je menšie. Týka sa to každej jednotlivej krajiny. To je všetko z mojej strany. Ďakujem pekne. V stručnosti z mojej strany, pán, pán Nistleroy, máme skúsenosti, pokiaľ ide o zmiešavanie centralizovaných peňazí s grantami Európskej investičnej banky, hovorili ste o Inofine, ale zamyslite sa na projektové dlhopisy. Toto robíme, ale takisto spolupracujeme s necentralizovanými peniazmi. Zamyslite sa na iniciatívou pre malé a stredné podniky Španielsko je krajinou, ktorá je takým predvedom v tejto oblasti. Sú tu také krajiny ako Malta, Portugalsko, ktoré majú oveľa väčší záujem. A aby som vás teda navnadil, napríklad 2007-2013, tam sme investovali 19 miliárd do kofinancovacích štrukturálnych fondov do členských štátov, takže my robíme veľa v tejto oblasti, v oblasti kohézie už teraz. A to je druhá poznámka teraz. EFSI nenahrádza Európsku investičnú banku. To znamená, my pokračujeme ďalej s tou prácou a EFSI nám prinesie dodatočné možnosti, dodatočné možnosti konať v tejto oblasti. Pani Kreo? Kľúčová otázka, pokiaľ ide o garancie, je nasledovná. Ak začneme tento postup, tak vlastne prevezmeme zodpovednosť na naše účtovníctvo počas dĺžky celého investičného obdobia. Napríklad, pokiaľ ide o infraštruktúru, to môže byť 10, 20, dokonca aj 30 rokov. A preto potrebujeme túto istotu, že ak začneme takýto postup, tak tá garancia bude k dispozícii v plnej miere. Ak vytvoríme dojem, smerom navonok, tak súkromným investorom, ako aj k ratingovým agentúram, že otázka platnosti garancie je roz, závisí od rozhodnutia každý rok, tak to jednoducho nebude fungovať. Toto je vlastne dôvod, prečo my tak veľmi dodržiavame ten princíp a chceme, aby ste to podporili, pretože toto je kľúč. A po druhé, Európske politiky sú tým hlavným usmaňovačom pre toto. My nechceme nové pravidlá. My vieme, aké sú tu politiky, ktoré sú za horizontom 2020. Toho sa držíme. Ak sa pozrieme na rozvoj aktivít Európskej investičnej banky, tak 50 rokmi napríklad e, klimatické zmeny neboli v centre, v epicentre záujmu. Teraz napríklad, pokiaľ ide o energetickú účinnosť, tak to je štvrť štvrtina našich aktivít, ktoré robíme, napríklad malé a stredné podniky, dokonca ešte väčší podiel majú, tretinu by som povedal. Pokiaľ ide o projektové výber, projektový výber projektov, klasický postup, ktorý máme v Európskej investičnej banke, tento uplatníme a na dôvážok ešte uplatníme aj to, že tu bude investičný dohľad, taký dozor, ktorý jednoducho povie, či je schválená garancia pre konkrétny projekt. To je vlastne ten kľúč, čo znamená, ten proces selekcie bude prebiehať na úrovni expertov a na dôvážok ešte tu bude tá investičná komisia, ktorá bude rozhodovať, či sa uplatní tá garancia, ktorú máme. Pán Jakovčič, Juncker podporuje Európsku úniu, ale Európska únia je aktívna aj smerom za hranice e, Európskej únie. A preto tá otázka, ktorú ste tu hovorili o tých cezhraničných projektoch, tak je to možné. Napríklad hovoríme tu o tom nástroji investícií na Západnom Balkáne. To znamená, máme nástroje, ktoré nám umožnia takto cezhranične investovať, ale také iniciatívy, ktoré tu máme, zatiaľ tie sa týkajú skôr tých 28 členských štátov. A pokiaľ ide o koheziu a EFSI, ja si myslím, že to je práve naopak. E, to je dodatočný nástroj, ktorý máme tu na to, aby sme využili. Dva príklady. Ak napríklad by sme sa pozreli na počítačový sektor, tak nepotrebujete nič, keď skombinujete dve veľké mesta, pretože tá investícia sa udeje zo strany súkromného sektoru tak či tak. To znamená, zisk sa vytvorí ale keď napríklad pôjdete e, smerom širokopásmového internetu v vidieckom priestore, tak potrebujete určité financie na to, aby sa to vôbec spustil. Alebo napríklad nedávno som začal diskutovať s Filom Haugenom, komisárom pre poľnohospodárstvo, ohľadne vidieckého rozvoja. Súčasť, bude to, bude to takisto nástroj, ktorý bude využívaný v tejto oblasti na podporu. Mali sme tu takisto diskusiu, pokiaľ ide o DG pre morský priestor. Aj oni si uvedomujú, že tento nástroj môže prispieť na to, aby sa niektoré veci spustili. Pokiaľ ide o národné inštitúcie podporné, hovorím o inštitúciách úmyselne, pretože nie všetkých 28 článov má národné podporné banky a promočné banky. A preto nebudeme umyselne hovoriť iba o bankách, preto hovorím o inštitúciách. Je to širokospektrálna spolupráca. My využívame túto spoluprácu teraz ako takých sprostredkovateľov, pokiaľ ide o požičky pre malé a stredné podniky. Mohol by to byť teda nástroj, ktorý sa dá využívať napríklad na úrovni národných príspevkov do projektov alebo do investičných platformiem. Toto je preto veľmi zaujímavý a potenciálne zaujímavý partner pre spoluprácu. Pani Vana, objasnenie z mojej strany, EIB nevytvára projekty, EIB financuje projekty a preto nás zaujíma, aby sme tu mali profesionálnych naprotivkov priamo v teréne, nás to zaujíma, aby sme tu spoluprácu s nimi zintenzívnili, ako aj s miestnymi úradmi na to, aby si uvedomili, aké sú tu možnosti, aký tu je potenciál spolupráci s Európskou investičnou bankou a čo je veľmi dôležité, Jean-Claude Juncker povedal, že keď oznámil, spustil túto iniciatívu minulý rok v Európskom parlamente, tak povedal, že FC je iba súčasťou tejto stratégie. Jednotný vnútorný trh, pokiaľ ide o energiu alebo kapitálová únia, takisto jeden prvok a napríklad potrebné štruktúralne reformy, to je takisto ďalší prvok. Ale my si myslíme, že sa nám podarí presvedčiť aj vás, tým, že vás budeme informovať, že budeme s vami hovoriť tak ako dnes a ja sa skutočne teším a nemám problém to zopakovať takúto návštevu kedykoľvek, pretože to je veľmi dôležité presvedčiť vás, že skutočne vytvárame tú pridanú hodnotu. A príklad tej infraštruktúry, ako som uviedol, tá poukazuje na to, že vlastne potenciálne máme oveľa širší priestor v našich aktivitách, ako ste vy vôbec očakávali, že budeme mať. Infraštruktúra je jeden z príkladov, inovácia je ďalší z príkladov. Naša definícia informácie e, s komisiou tá je široko koncipovaná, ale my vlastne pracujeme už teraz napríklad pokiaľ ide o finance, financie, ktoré idú do vzdelávania. Financujeme univerzity. To sa dá robiť. Z FC sa to bude ešte dať robiť lepšie. Tá spolupráca s FC je vlastne vytvorenie do investičnej platformy a pokiaľ ide o iniciatívu pre malé a stredné podniky, to je ďalší typ spolupráce, ako som povedal, tá spolupráca s ostatnými a generálnymi riaditeľstvami je ďalší rozmer tejto spolupráce. A posledná odpoveď, pokiaľ ide o veľké podniky, to ešte nie je uzatvorené. My ešte v tom pokračujeme, ale uvádzame, že FC sa bude sústrediť predovšetkým na malé a stredné podniky. Ale samozrejme máme tu nástroje, ktoré podporujeme aj veľké podniky, napríklad a, veľké projekty výskumné na úrovni veľkých podnikov. Ale vidíme, že predovšetkým malé a stradné podniky potrebujú špecifickú podporu, pretože veľké e, podniky majú prístup na kapitálové trhy, majú skúsenosť, majú likviditu, takže toto malé a stredné podniky jednoducho nemajú. A pokiaľ ide o podporu protizáplavných opatrení, podporujeme to vo viacerých krajinách tým, že zmiešavame štrukturálne fondy s našimi požičkami. Ale je tu jedna základná podmienka, ktorá musí byť celkom jasná, a to je moja skúsenosť predchádzajúcich aspektu kariéry. V tejto oblasti potrebujete stratégiu pre konkrétnu krajinu, pretože inak jednoducho sa vytvoria zle vynaložené prostriedky. Investujete do jednej časti, čo vlastne bude e, na úkor druhej časti krajiny. A tu musíme byť jednoducho tvrdí, pretože chceme sa vyhnúť e, takýmto riešeniam. My chceme pozitívne podporovať a na druhej strane naša úloha je niekedy aj povedať jasne nie. Aby sme sa vyhli takýmto zle umiestneným investíciám. A my sa tohoto jednoducho držíme, pretože my sme bankou, chceme, aby sa naše banky vlastne vrátili, e, sa naše peniaze vrátili a potom investujeme iba do rozumných projektov. Ďakujem veľmi pekne. Dovolte mi teda v mene všetkých členov výboru sa poďakovať našim steným hostom a slúbujeme, že ich pozveme čoskoro. Minútu máte na to, aby sme prešli k ďalšiemu bodu. Aha. Okay, may I ask you for silence in the meeting? Takže prosím ticho v zasadacom sále. A teraz budeme pokračovať ďalším bodom programu. Takže ďalej máme výmena názorov ohľadom iniciatívnej správy o politike súdržnosti a marginalizovaných komunitách. Spravodajkyňou je pani Reintke, ktorá nám predložila návrh správy a teraz si dám slovo. Ďakujem, pani predsednička. Ešte nie sme tak ďaleko, ešte nemáme návrh správy, máme ešte len pracovný dokument a ten bol ale taktiež už rozoslaný. Chcela by som hovoriť o pozadí, o kontexte tejto správy. Viete, že čo týka financovacieho obdobia 2014 až 2020, sa požaduje od aktérov, aby zahrnuli marginalizované komunity ako jednu z cieľových skupín na všetkých úrovniach, e, vo všetkých fázach. A v tejto správe o tomto chceme hovoriť a pozrieť sa na implementáciu tohto princípu a ako to presne vyzerá. Takže ADF e už hovorilo o marginalizovaných skupinách v tomto období a chceme vidieť, či teda sa ten princíp podarilo implementovať. Vidíme, že marginalizované komunity v celej Európe sú zasiahnuté e, viac krizov než väčšinová spoločnosť a dôsledky pre tieto skupiny sú e, veľmi vážne. Myslím si, že politika súdržnosti je teda veľmi dôležitým nástrojom, ktorý mal byť využívaný na to, aby sa bojovali proti týmto negatívnym dôsledkom. Taktiež e, sú tu mnohé mestské oblasti v EÚ, ktoré čelia veľmi e, veľkým rozpočtovým problémom a toto často im uberá možnosti, ako organizovať e, kroky v oblasti inkluzívnej politiky, e, súdržno, politiky súdržnosti na mestskej úrovni. Takže správa chce hovoriť o týchto rôznych vývojoch situácie a potom nájsť určité odporúčania, ktoré by sme mohli predložiť na európskej úrovni, tak aby sme formovali politiku súdržnosti tak, aby z toho mali prínos marginalizované komunity. Takže sme pripravili pracovný dokument, ktorý máte k dispozícii. Pozreli sme sa na partnerské dohody a operatívne programy, ktoré už boli schválené a snažili sme sa zozbierať informácie, na pracovnej úrovni všetkých európskych inštitúcií, taktiež sa do toho zahrnúť občianskú spoločnosť, čo do najväčšej miery aj rôzne skupiny, ktoré pracujú v oblasti politiky súdržnosti dôležité, pre našu prácu veľmi dôležité. Takže potrebujeme aj spolupracovať s zastupcami marginalizovaných komunít, o ktorých tam chceme písať. Taktiež mnohé mimovládne organizácie sme konzultovali. Ja pochádzam z Gelsenkirchen a hovorila som teraz s predstaviteľmi tohto mesta aj iných eh, komunít v našej oblasti. My tam máme obrovskú mieru pristahovalectva, napríklad e, z rôznych krajín, napríklad e, Rómov, ktorí sú jedno z marginalizovaných komunít, takže o tom taktiež chceme hovoriť. Obsah správy. Takže, keď sa pozriete na názov, tak hovoríme o marginalizovaných skupinách, komunitách. Na úvod našej diskusie sme diskutovali napríklad o tom, či tam vložiť presne definíciu toho, čo tým presne myslíme. Zvolili sme si takú cestu, že tam nechcem mať nejakú veľmi prísnu definíciu toho, čo sa tým myslí, ale chceme tam špecifikovať určité aspekty, ako napríklad zdravie, systematické vylúčenie, vzdelávanie. To sú výzvy, ktorým čelia rôzne komunity do rôznej miery, ale teda pozrieť sa na to z tohto uhla a nie len definovať tieto skupiny veľmi presne. Čo sa týka špecifických princípov, ktoré som uplatňovať naprieč správou, tak to je nediskriminácia a celkový cieľ v rámci EÚ e, v podstate bojovať proti nerovnosti. Nerovnosť to je niečo, čomu čelia tieto skupiny, ktorými sa tu zaoberáme. Jedna tá skupina je teraz v popredí, často sa o ňom diskutovalo. To sú Rómovia v rámci EÚ. Takže správe Máme ako všeobecný princíp e, problém e, anticiganizmu a dívame sa na spôsob, ako proti tomu bojovať, taktiež v rámci koheznej politiky a chceme šíriť osvetu v členských štátoch v súvislosti s týmto problémom. Takže, aký je náš všeobecný prístup? chceme zlepšiť prístup k sociálnym službám pre tieto marginalizované komunity a posunúť perspektívu e, od e, prístupu, ktorý sa riadi len dopytom, k modelu, ktorý sa e, v podstate riadi tým princípom tzv. vítajúcich služieb, pretože myslím si, že toto je potreba v oblasti politiky súdržnosti. Čo je dôležité, ako som už povedala, pri našej práci preto marginalizované skupiny boli súčasťou e, politiky súdržnosti, teda je princíp partnerstva na e, povinnej báze. Ďalším dôležitým princípom je prístup k verejným službám a taktiež prístup, ktorý je neexklu, neexkluzívny, nevylučujúci, tak aby v podstate e, tie kroky, ktoré urobíme, nemali prínos len pre marginalizované komunity, ale by sa priaznivo odrazili aj na kvalite poskytovaných služieb celkovo. No a posledná vec, o ktorej chceme hovoriť, je boj proti korupcii a zneužívaniu e, európskych fondov, pretože často pri využívaní európskych prostriedkov pre marginalizované komunity tak dochádzalo takýmto problémom. O tomto chcem hovoriť na záver správy a taktiež pri určitými odporúčami, čo robí svet oblasti. Čo týka štruktúry správy, tak tá sa bude riadiť rôznymi fázami politiky súdržnosti. Pozrieme sa na fázu prípravy koheznej politiky, ako sa rokuje o partnerských dohodách. Máme tu teda tú fázu podobie e, financovania, tá už prešla. Teraz sa pozrieme na tie partnerské dohody. Niektoré členské štáty dokonca do svojich partnerských dohod vôbec nezakomponovali e, tú spoluprácu e, s marginalizovanými komunitami a my si myslíme, že to je absolútne nevyhnutné. No ako som už povedala, princíp partnerstva sa musí uplatňovať, prostredníctvom teda v priebehu prípravnej fázy, čo sa týka etického kódexu vlád, verejných orgánov, tak ten často vôbec nie je známy. Myslím si, že je treba jasne povedať, že toto je problém a taktiež chcem zaručiť, že v priebehu prípravnej fázy pred v podstate rozdelením e, fondov, tak e, sú do toho procesu zahrnutí všetci účastníci vrátane teda marginalizovaných komunít. Ďalej, čo sa týka vykonávacej fázy, diskusí, to sme vedli, vyplynulo, že je potrebné uplatňovať integrovaný prístup. Videli sme veľmi úspešné príklady, kedy e, boli zohľadnené rôzne aspekty, taktiež boli využité rôzne typy prostriedkov, boli združené tak, aby sa podporili projekty, ktoré potom sa riedili týmto integrovaným prístupom. Týkalo sa to rôznych oblastí, o ktorých sme hovorili, napríklad e, bývanie, zdravie, e, vzdelávanie a taktiež tu máme rôzne typy prostriedkov, ktoré môžu byť využívané v týchto súvislostiach. Taktiež odporúčame určité konkrétne nástroje, kde sme urobili dobré skúsenosti, ako napríklad rozvoj vedený komunito samo, ale aj taktiež prístup, e, integrovaný územný prístup, pretože to sa taktiež preukázalo byť veľmi dobré aj v súvislosti s marginalizovanými komunitami. Jedna vec, ktorú chceme zdôraziť v správe, je dôležitosť budovania kapacít, pretože často sa zanedbáva zanedbávajú marginalizované komunity na základe nedostatočných kapacít v regionálu, v členských štátoch. Takže my chceme marginalizovaným komunitám dať v podstate právomoci, zodpovednosť, tak aby sa mohli zúčastniť tohto procesu bok po boku teraz s e, miestnymi a s regionálnymi orgánmi. A jedna z vecí, o ktorej sme veľa diskutovali v súvislosti s našim dokumentom, bola otázka e, mainstreamingu, pretože táto téma by nemala byť len súčasťou článku 9 odseku 2 spoločných ustanovení, ale taktiež mala hrať úlohu v iných oblastiach eh, kohezné politiky. Myslíme si, že je to veľmi prierezová téma, ktorá by mala priniesť eh, prospech v rôznych oblastiach kohezné politiky. Ďalej, čo je dôležité, kde sa nám zdá, že ešte nie je dostatok úspešných projektov, to je dlhodobý pohľad. Mnohé z tých projektov, ktoré sa implementujú, nie sú držateľné a po roku, po dvoch, po troch rokoch financovania tieto projekty už nie sú životaschopné. Takže toto musíme vyriešiť, musíme tam vniesť dlhodobú perspektívu v súvislosti s kolesnou politikou a voči marginalizovaným komunitám. Takže toto je skutočne veľmi dôležitá téma. Často vidíme, že monitorovanie je treba ešte e, vylepšiť, e, pretože mm, často nie na dostatočnej úrovni, že sa tam v podstate len e, odškrtnú nejaké štvorčeky na papieri, ide tam len o kvantitu, nikto nevyhodnocuje kvalitatívne, ako to vyzerá v prípade jednotlivých projektov, či sú z dlhodobého hľadiska udržateľné, aký to malo prístup z dlhodobého hľadiska pre marginalizované, alebo aký to malo prínos pre marginalizované komunity z dlhodobého hľadiska. A taktiež v rámci monitorovacích výborov by mali byť zastúpené marginalizované komunity. Zatiaľ to tak nie je a zastupcovia marginalizovaných komunít by mali mať možnosť sa vyjadriť k tomu, aký toto všetko malo dopad na ich komunitu. No a na záver, jedna vec, ktorú by sme chceli zdôrazniť v správe, je potreba vytvorenia komunikačnej siete, pretože momentálne vidíme, že nemáme dostatok skúseností, nie je tam dostatok osobnej zodpovednosti v rámci týchto skupín a komunít. Musia si môcť vymieňať overené praktiky a metódy a v podstate tým dáme týmto marginalizovaným skupinám naozaj osobnú zodpovednosť v rámci kohesnej politiky. Ako vidíte, tak sme vložili do toho veľa energie, veľa vášni, veľa práce. No a do budúcnosti sa už teším na spoluprácu s tenemi spravodajcami a taktiež na spoluprácu so zastupcami vládnych organizácií, ktoré majú veľké skúsenosti s prácou v tejto oblasti. Teším sa na vaše pripomienky, na vaše príspevky alebo aj kritiku. Budúci týždeň v útorok bude prvé oficiálne stretnutie s tými spravodajcov. Teším sa na diskusiu. Ďakujem. Ja som robila chybu. Povedala som, že je to návrh správy, zatiaľ to teda len pracovný dokument, ale myslím si po tom, čo som si vás vypočula, že už ste pripravení pracovať. Takže teraz dám slovo teňovým spravodajcom. Takže ako prav bude hovoriť pani pani Ward. Áno, ďakujem. To bolo veľmi zaujímavé, čo ste povedali aj z ideologického hľadiska. Taký, tá, takáto prezentácia k tomuto dokumentu, ak ktorom pracujete. Ja vítam túto iniciatívu a ďakujem spravodajkyni a jej skupine za odvedenú prácu. A taktiež si myslím, ste, čo pani Rejnske, že potrebujeme strategický prístup v rámci koheznej politiky k týmto otázkam. Taktiež si myslím, že je dobré e, ohodnotiť, vyhodnotiť e, dlhodobý dopad e, projektov financovaných z európskych prostriedkov na tieto marginalizované komunity a myslím si, že taktiež dobrý takýto prístup v podstate mm, ústretový k týmto marginalizovaným komunitám. Myslím si, že často v minulosti sme nepochopili úplne, že je treba byť vrelý a otvorený voči týmto komunitám. Predovšetkým, pokiaľ nie sú v dispozícii prostriedky, a že treba reagovať na ich konkrétne potreby. Taktiež eh, ste hovorili o eh, mimovládnych eh, organizáciách. Ja si myslím, že by mali byť zastúpané v tomto procese. Mali by to byť organizácie, ktoré skutočne zastupujú občanov na tej pôvodnej úrovni. A taktiež si myslím, že je dobre, tam hovoríte, že treba spolupracovať s miestnymi účastníkmi a s občianskou spoločnosťou, pri taktiež spolupracovať s nimi na vybudovaní kapacít, že treba, aby tie projekty boli udržateľné. To si myslím, že je asi tá najväčšia výzva, a najdôležitejší dôvod, prečo sa venujeme týmto otázkam a chcem sa pýtať jednu vec, možno ste o tom hovorili. Dokument v podstate ne hovorí o nejakej definícii, sú tam len spo, spo, spomenuté spoločné charakteristiky, ako nedostatočný prístup e, k zdravotným službám, vzdelaniu, zdraviu a tak ďalej. A v podstate tento dokument tam dáva príklad napríklad Rómov, takže mňa by zaujímalo objasniť zo strany spravodajkyne ohľadom toho, nakoľko široké, budú musieť byť tie konkrétne príklady. Takže ja ako spravodajkynia by som sa túto správu na to, aby som vás e, upozornila na projekty, ktoré sú na kultúre, ktoré vyžuje medzikultúrny dialog a medzikultúrnu výmenu, na e, zapojenie na inklúziu marginalizovaných komunít, ktoré potom napomáhajú sociálnu súdržnosti. Predovšetkým je treba zredňovať na zraniteľných mladých ľudí, mladých ľudí s handicapom alebo deti, ktoré sú ohrozené chudobou. Ja chcela by som, aby táto správa sa riedila vždy konkrétnou realitou a našim programom, aby sa dívala aj na napríklad na komunity na vidieku a na, v periférnych oblastiach. Ďakujem. Ďalší tým spravodajca pán Jakovčič. Ďakujem, pani predsednička, vážni kolegovia. Tento dokument mi dali až teraz, ale som si ho tak rýchlo prečítal. Spal som záveru, že obsahuje alebo odzrkadluje problémy, ktorým čelí rómska komunita v Európe. To je niečo, o čom som hovoril na plenárnom zasadaní. Ja som človek, ktorý veľmi dobre pozná problémy Rómov. Ja som viedol eh, eh, v podstate oblasť Istria u nás doma a tam to teda poznám. No a myslím si, že niektoré z tých problémov je treba samozrejme prediskutovať, to bol asi hlavný dôvod, prečo sa spravodajkynia rozhodla vypracovať túto správu. Avšak Romovia sú len jednou z týchto marginalizovaných komunít v Európe. A my sa musíme snažiť a zahrnúť do toho aj ostatné skupiny, ako napríklad e, extrémne chudobných ľudí, bezdomovcov. Ja som hovoril asociáciou, ktorá zastupuje bezdomovcov. Hovoril som s nimi nedávno tu v Európskom parlamente. Taktiež tu máme problém s africkými imigrantami a s ďalšími menšinami, ktoré sú marginalizované. Takže nemali by sme rozprávať len o Rómoch. A 95% tohto dokumentu hovorí len o Rómoch. Dobre, musíme pomôcť, ako to len pôjde, ale sú tu aj iné európske projekty, ktoré sa venujú Rómom. A ja nechcem, aby táto správa sa zdala byť na správou výboru REGI a v podstate by to potom nakoniec dopadlo ako správa pre menšiny, pretože toto nie je e, tá správna cesta e, pre nás a Bohužiaľ, ja sa nemôžem dostaviť na štvrtočné zasadanie, pretože musím byť v Chorvátsku, ale zašleme určite naše vyjadrenie dokumentu. Ďakujem, pán Nistoroj. Áno, veľmi rád. Takže Joachim Zeller, podpredseda komis- podpredseda výboru, nebude o tom môcť hovoriť. Preto som chcel povedať ja, že je to pre nás veľmi dôležitá téma a môžeme že som, som rada, že sa tomu venujete. To znamená, došlo tu k zmenám a napríklad v prípade e, konvergenčných regiónov bude teraz možnosť realizovať integrovaný prístup, aby e, sme integrovali aj marginalizované skupiny. Až po 10 e, regionálnych fondov sa môže využiť. A Neskôr sme videli, že sa to až tak dobre e, nevyužívalo. Takže kvóta e, e, čerpania je veľmi nízka. Na jednej strane tu máme nástroje a peniaze, na druhej strane potom to, čo sa naozaj aj lokálne využívalo. Možno by sa malo hovoriť viac o integrovanom využívaní tak aby sme naozaj mali konkrétne prínosy. Nemusíme hovoriť iba o Romoch, ale by si to hovorili právom. Je to naozaj dôležitá skupina. Stále znova počúvame z Holandska, že sa nás obracajú eh, organizácie, ktoré chcú eh, pomáhať Rómom a chcú vedieť ako. Ide tu o projekty, rôzneho typu, budovanie príbytkov. Vyvstáva tu otázka, či na iných miestach sa to prehliada, lebo je tu nebezpečenstvo, že ešte marginalizované skupiny, ktoré už tam existujú, budú ešte marginalizovanejšie. Takže treba sa pozrieť aj na to, čo tu už bolo dispozície, čo sa nevyužilo napríklad v oblasti, v oblasti regionálnej politiky a zamyslieť sa nad tým, prečo možno regionálna politika zo, zo spodu nie je schopná tieto možnosti využívať, alebo to súvisí s tým, že z vrchu to nebolo správne e, zohľadňované. Takže sme E, v polovici a treba vykonať takúto analýzu. E, chcem apelovať na vás. Hovorili ste aj teda o tom, že to treba e, robiť v, vo vlastnej blízkosti, v susedstve, potom ale potrebujeme mať aj určitú formu kontroly. No a ostaňme v našej oblasti regionálnych fondov Máme tu potom aj tie iné výbory, ktoré eh, um, dohľadajú na iné fondy, ale treba túto prácu zintenzívniť. Možno by sme sa tomu raz mali venovať na plene, keď tu máme takúto peknú správu. Ak ju budeme preskutovať niekedy o pol jedenástej, tiež to veľa neprinesie. Potrebujeme veľkú diskusiu Vystáva tu aj otázka, či diskutujeme o tejto téme v nejakom hlavnom čase alebo v čase, kedy e, nikto tomu nebude, e, e, nikto to nebude sledovať. Ďakujem pekne, hovorí pani Damato. Pár pripomienok vašej správe. Potrebujeme tu zainvolovať všetky zainteresované strany, členské, e, členské štáty, e, lokálne orgány, sociálnych partnerov, občianskú spoločnosť. Tento princíp je obzvlášť dôležitý v momente, keď hovoríme o potrebe programovať a implementovať e, kroky na znižovanie sociálnych negatívnych vplyvov pre marginalizované komunity. A e, tu je veľa iniciatív, ako možnosť e, e, financovať pomocou programu z roku 2010. Môžeme to kombinovať s rôznymi krokmi na, euro, na úrovni EU ako Erasmus+, alebo nástroje z vlasti občianstva. Potom tu máme integrované teritoriálne nástroje, participatívne rozvojové nástroje a podobne. Preto by ma zaujímalo, aké analýzy budú vykonané, tak aby sme pochopili, ako všetky tieto nástroje, ktoré máme k dispozícii, e, sú do akej miery sú naozaj efektívne a efektívne e, čelia e, rieš, a riešia túto problematiku. No a potom e, samozrejme zaoberáte sa veľmi e, dôležitými fenoménami, ktoré pozorujeme všade v európskej spoločnosti a preto je veľmi dôležité, aby sa Európska komisia, členské štáty, e, lokálne a regionálne orgány spojili a diskutovali o kvalite aj kvantite finančných nástrojov, ktoré máme k dispozícii. Sú potrebné presnejšie údaje o alokácii Eh, fondov od roku 2010 v oblasti budovania príbytkov pre marginalizované spoločnosti. Eh, teda, tieto, tieto informácie sú k dispozícii, ale to, to sme sa dozvedeli už od komisie 24. Eh, februára. A pokiaľ ide o budovanie kapacít a pozbudovanie vzdelávania marginalizovaných e, komunít, to určite môže byť východiskom pre e, kroky, ktoré majú priniesť e, konkrétne výsledky. To je všetko z mojej strany. Ďakujem. Ešte niekto ďalší? Pán Bogovič. Ďakujem. Musím povedať, že budem e, sledovať túto správu a mm, vyjadrím sa k nej na základe mojich e, skúseností. E, mám mnohoročné skúsenosti ako starosta mesta s významným podielom romskej populácie ktorá e, žila do veľkej miery na e, cudzích pozemkoch, kde občania ich vlastne tam nechceli mať. Mladí Rómovia e, často sa dopúšťali kriminálnej činnosti, avšak situácia zlepšila. Rómovia dostali legálne možnosti eh, budovať príbytky, tak sme vytvorili škôlku pre deti tejto komunity, pretože sme presvedčení, že eh, musíme sa postarať eh, o romskú integráciu od teraz skorého veku. Zlepšili sme aj spôsob bývania. Zabezpečili sme, že tí, ktorí sa teraz narodia, budú žiť v lepších podmienkach. Tento príklad by sa dal takisto predstaviť aj na európsku úroveň. Nemôžeme e, dovoliť e, podmienky, životné podmienky, ktoré vlastne by sa nemali e, strpieť. To, čo sa deje momentálne v Európe, je hrozné. Nesúvisí to len konkrétne s romskou populáciou, ale sú to podmienky, ktoré nemôžeme tolerovať. Treba sa zaoberať riešením tejto témy a e, podľa mojich skúseností riešenie je veľmi dôležité a je preto dôležité, aby sme tu e, rozlišili zodpovednosť. E, v rámci subsidiarity politici sa nemôžu pozerať na prínosy pri implementovaní takýchto projektov, ale mali by sa snažiť zlepšovať situáciu týchto komunít a na základe princípu subsidiarity by sme mali e, e, rozlišiť, kde je zodpovednosť na lokálnej, regionálnej, e, národnej úrovni a európskej úrovni. A vždy som zastával tento názor ako starosta. Ak ľudia existujú v nejakej oblasti s Romami, musia si vyrokovať spoločné podmienky svojho spolunažívania Samozrejme, európske e, financie sú v tejto sfere veľmi pozitívne. A jednoduchšie garantovať investície, ak tu máme vonkajšie financovanie, lebo nemusíte načrieť do vlastných vrecák. A tieto problémy existujú v celej Európe v rôznych e, formách, a ja si myslím, že Európsky parlament a obzvlášť náš výbor musí zabezpečiť, aby sa situácia v budúcnosti zlepšila a ja budem teda aktívne prispievať e, k tvorbe tejto e, správy. Za slovo veľmi krátko. Ja som veľmi rada, že sme obdržali tento pracovný dokument. Teším sa na správu a s potešením som si vypočula, čo hovorila pani spravodajkyňa. Je to veľmi zaujímavý e, bod programu. A práve aj v súvislosti včerajším bodom programu miniplenárky, aj keď to išlo medzi 10. a 11. a v plene e, sa ozývali veľmi kritické slova práve na to, že E, marginalizované skupiny, konkrétne Romovia, veľmi zneužívajú eurofondy alebo čerpanie eurofondov, tak táto téma kohezná politika marginalizované skupiny bude veľmi dôležitá, aby ukázala konkrétne, ako je to v skutočnosti, aj keď si nemyslím, že tá chybovosť alebo zneužívanie je možno väčšie percento ako pri iných formách, ale táto správa by mala dať e, reálny pohľad na to, ako to v skutočnosti je keďže pochádzam zo Slovenska, konkrétne z Košic, kde určite každý pozná známy Luník 9, kde na jednom sídlisku žije až 6 tisíc Rómov, tak e, hlásim sa do spolupráce s pravdajkyni pri poskytnutí možno reálnych údajov práve za Slovenskú republiku. Ďakujem. Thank you. Uh, any other wishes? No? Can allow me to take a floor as a And... Ďakujem, takže teraz eh, ja ako členka Marginalizovaní marginaliziraните групи. Ďakujem, chcela by som sa uh, tiež vrátiť do diskusie, pretože otázka marginalizovaných uh, komunít je veľmi vážnou, ktorá sa musí e, takisto riešiť aj v mojej e, domovskej krajine, v Bulharsku. E, som si veľmi dobre vedomá skutočnosti, že bulharskí emigranti sú vnímaní ako imigranti v iných členských štátoch a ich prítomnosť tam predstavuje problémy. To je eh, v všeobecnosti typické pre migrantov z východnej Európy. Veľmi eh, by som sa chcela sústrediť na potrebu integrácie marginalizovaných komunít pomocou eh, vzdelávania a odborného vzdelávania. Na toto by sme sa mali v správe sústrediť. E, takto by sme sa mali snažiť zlepšovať životné podmienky týchto komunít. A toto ale sa e, e, nebude úspešné, pokiaľ sa nezmení nastavenie mentality týchto komunít, pokiaľ nedáme možnosť zúčastniť sa ekonomického a sociálneho života. Budú sa ho ale môcť eh, eh, eh, zúčastňovať iba, ak to budú hodné podmienky z oblasti vzdelávania, odborného školenia. Takže na toto by som sa chcela správe sústrediť. A chcela by som, aby sa text sústredil na tento prvok integrácie marginalizovaných komunít teda na oblasť vzdelávania, odborného vzdelávania. Ak sa budeme e, sústrediť na túto sféru, po, do, podarí sa nám napokon vyriešiť problém marginalizovaných komunít. Namiesto toho, aby sa tento problém ďalej zhoršoval. Nejde iba o komunitu Rómov, ide aj o iné marginalizované spoločenstva, ktoré uh, E, migrujú medzi jednotlivými členskými štátmi, lebo nemajú prístup k vzdelávaniu a e, tým sa vlastne e, marginalizujú. A to bol koniec môjho príspevku ako člena výboru. Chceli by ste aj vy vystúpiť? Nech sa páči, máte slovo. Nech sa páči, pán Sver. Pani predsedníčka, inšpirovali ste ma, aby som povedal pár slov tiež. Bol som ministrom školstva. Otázka Rómov bola v centre mojej práce veľmi dlhé obdobie. Obzvlášť v oblasti odborného vzdelávania by sme sa mali zaoberať integráciou rómskej e, komunity do spoločnosti ale mali by sme sa začať zaoberať už malými deťmi, socializovať ich v škôlkach, v základných školách. Vyvinuli sme určité inovatívne prístupy eh, v tejto oblasti v Slovensku, aby sa zabezpečila napríklad vysoká účasť eh, detí v škôlkach a v základných školách a ako zabezpečiť, aby mali lepšie školské výsledky. E, je dobré využívať rómskych mentorov, ľudí, ktorí pochádzajú z rómskej komunity a ktorí podporujú deti, ktoré začínajú chodiť do škôlok a do škôl, e, ktorí sa starajú o to, či chodia e, do týchto ustanovizní, či si robia domáce úlohy. Tento projekt bol veľmi efektívny, bol podporený tiež z eurofondov a na základe výmeny e, najlepších postupov by sme e, mohli e, takto pomôcť zlepšovať situáciu Romov v našej spoločnosti. Tiež by som chcel zdôrazniť, že toto nemusí súvisieť iba s romskou populáciou, ale aj s inými marginalizovanými spoločenstvami. A preto by som chcel navrhnúť možno trošku rozšírenie tohto konceptu, to je môj návrh pre pani spravodajkyňu. Ďakujem a nevidím, že by sa eh, hlásil do diskusie niekto ďalší. Máme tu zástupcov eh, z DG Implement a DG Regio, pani Benson a pán De eh, z DG Employment a pán Ulmaus z DG Regio. Chceli by ste sa prihlásiť do diskusie? Dobre, ďakujem pekne pani Renke za tento pracovný dokument, ktorý je extrémne zaujímavý a samozrejme vítame túto iniciatívu. Nemôžeme tu mať sociálno-ekonomickú koheziu eh, bez integrácie marginalizovaných eh, spoločenstiev. Áno, je tu, eh, sú tu všetky tieto výzvy, ktoré ste identifikovali vo vašom dokumente, je ich stále priveľa ale e, veríme, že keď vstúpne nové nariadenie e, do platnosti, viacere z tých e, víziev, ktoré si identifikovali, budú týmto pokryté. Tieto nové pravidlá zavádzajú určité prístupy a nástroje, ktoré dúfajme pomôžu vyriešiť tento vysoký počet víziev E, e, treba napríklad e, takto nastaviť politiku a prepojiť ju s financovaním. Zaviedli sme napríklad investičné priority, ktoré sa viac sústredujú na marginalizované spoločenstva čo e, samozrejme neznamená, že meselingové prístupy by boli menej dôležité. Potom je tu princíp e, partnerstva, ktorý vyžaduje aktívne zainteresovanie vo všetkých fázach e, programov tých, ktorí sú reprezentantmi marginalizovaných spoločenstiev. A Tiež sa tu zavedú možnosti posilniť schopnosti mimo vládnych organizácií, ktoré sú zainteresované do napríklad e, zastúpenia Romov. Takže dúfame, že s týmito novými e, nariadeniami a nástrojmi niektoré z tých dôležitých víziev sa ošetria. A e, v správe sa rozlišuje medzi predchádzajúcim programovým a aktuálnym programovým obdobím to je dobré, pretože niektoré z tých e, prekážok, ktoré tu boli v minulosti, by mali byť vyriešené tými novými nástrojmi. A e, viete veľmi dobre, aby som chcel znova zdôrazniť, e, sme tu v oblasti zdieľaného riadenia, takže dôležité, aby sme sa zaoberali aj s odpovednosťou všetkých zainteresovaných. Ďakujem. Ďakujem. E, ja som sa radio, Chcel by som ešte e, e, sa spýtať celkom prakticky, ako to vidíte s načasovaním tejto správy. Aké sú príslušné lehoty a podobne. Ďakujem pekne, pani Reintke. Chceli by ste odpovedať alebo zareagovať? Eh, Ďakujeme pekne za ten feedback. Možno začnem s nejakou praktickou otázkou, pokiaľ je časový harmonogram, ten vyzerá tak, že tu budem mať návrh správy vo výbore 4. a 5. mája. To znamená, že to bude prvý krok a potom to ešte znamená, že budeme hlasovať, ak sa nemýlim, pred letnými prázdninami a potom v septembri sa to malo dostať do pléna. Takže mali by ste takýmto spôsobom prehľad, ako to bude vyzerať. Ja si myslím, že tu bolo viacero dobrých príspevkov a istotne budeme na to myslieť, keď budeme pripravovať návrh správy a chcela by som sa vyjadriť k niektorým tým bodom, ktoré tu odzneli, pretože pokiaľ ide o definíciu, tá tu zaznela vo viacerých vašich príspevkoch a jedna vec, ktorú by som chcela objasniť, že v tých diskusiách, ktoré sme tu mali, tam sme nehovorili iba s predstaviteľmi Združení Rómov, ale takisto sme mali aj výmenu názorov s inými zúčastnenými stranami, ako napríklad Solida, Fiaca a tak ďalej. Takže tieto prezentujú viacer, reprezentujú viaceré iné skupiny marginalizované v spoločnosti, ale musíme si uvedomiť, že tu jednoducho v tej diskusii nesmieme zabúdať na to, že komunita Rómov je najväčšou komunitou v Európskej únii, ktorá do toho spada a častokrát čeli najväčšie exklúzii, vyčleneniu zo spoločnosťou a diskriminácii. Takže táto skutočnosť nás viedla k tomu, že sme to v tomto pracovnom dokumente takto chceli objasniť, ale ako som už povedala, a tá správa vychádza z myšlienky explicitného prístupu, neexkluzívneho prístupu, takže budeme tu mať viaceré skupiny marginalizované. To, čo vlastne sa uviedlo takisto, že stále robíme iba ten prieskum a bola by som rada, ak by tu bola spolupráca aj zo strany komisie a ostatných zúčastnených strán. Ide tu skutočne o analýzu údajov, ako v tom finančnom období poslednom boli tie peniaze vynaložené, či sú tu plány vynaložiť tie peniaze v novom období iným spôsobom, a to nové nariadenie vlastne má vyriešiť aj niektoré z tých otázok, ktoré sú spomenuté v tom pracovnom dokumente. Keď napríklad sme sa pozerali na tú dohodu o partnerstve, tak niektoré z tých operačných programov, ktoré vlastne už boli prijaté v novom finančnom období, predsa len sú tu ešte určité problémy a záležitosti, ktoré budeme musieť e, prediskutovať ďalej, pretože nejde tu iba o nové nariadenie a potom dorazú tie problémy, že by sa same vyriešili a ešte jedna z otázok, ktorú vlastne aj pani Dama to spomenula, ide tu o otázku, o ako to môžeme e, spojiť s inými finančnými mechanizmy alebo mechanizmami financovania. Jeden z tých návrhov alebo myšlienok, ktoré tu odzneli napríklad, bola aj iniciatíva pre nezamestnanosť mladých, ako vlastne táto iniciatíva môže byť využitá takým spôsobom, aby sa venovala aj problémom marginalizovaných spoločností, pretože aj vy, pani predsednička, aj iní zdôraznili túto skutočnosť veľmi rázne. Súvisí to so zamestnanosťou a vlastne pozrieme sa na to, ako sa to dá skombinovať, ako tie rôzne možnosti financovania by sa dali takto sklbiť. A pokiaľ ide o rodovú citlivosť, výbor FAM takisto vypracuje stanovisko k tento, tejto správe, ale to je dôležitý prvok a musíme toto spomenúť, aj pokiaľ ide o iné fondy, ako napríklad Európsky sociálny fond alebo EMPL, EMPL k tomu takisto urobí správu a vlastne sa tešíme na úzkú spoluprácu so všetkými zúčastnenými. A jedna z tých záležitostí, ktorá tu takisto odznela, je e, tá vzdelávacia dimenzia. A ja si myslím, že s týmito štyrmi hlavnými oblastiami, to je vzdelávanie, zamestnanosť, zdravie a ubytovanie, ak budeme mať takýto integrovaný prístup a uvidíme, ako môžeme koheznú politiku využívať v týchto všetkých oblastiach na to, aby sme zlepšili situáciu marginalizovaných komunít v Európe, pok- zatiaľ, čo ich teda budeme zaangažovávať do všetkých jednotlivých fáz tejto diskusie, tak si myslím, že sa nám podarí urobiť veľký krok dopredu a ja môžem podporiť to, čo povedal pán Van Nistelrooy. Je to správa o marginalizovaných skupinách, ale nemalo by to byť prediskutovávané na marginalizovanom mieste nášho pracovného programu a dúfam teda, že to podporí aj EMPL, aj FAM a že spoločne sa nám podarí to presadiť na prvé priečky programu a budeme môcť povedať, čo robíme na úrovni Európskeho parlamentu. Napríklad včera sme tu mali Medzinárodný deň Rómov a pre mňa je to dôležitá téma, na ktorej by sme mali pracovať všetci, Mala by to byť hlavná z priorít, ktoré tu máme na to, aby sme tieto problémy sociálnej exklúzie a diskriminácie vyriešili a to sa týka všetkých spoločností v Európskej únii. Ďakujem. Ďakujem pekne. Budeme pokračovať s našim programom a našim ďalším bodom je diskusia návrhu správy o integrovanom prístupe ku kultúre, kultúrnemu dedičstvu v Európe. Náš pravodajca je pán Gusulino, a zodpovedný výbor je výbor pre kultúru. Pripravujeme stanovisko, ktoré plánujeme odhlasovať v máji a Plánujeme teda stanoviť lehotu na predkladne pozmeňujúcich návrhov 12 hodín pondelok 13. apríla a takto budeme schopní a byť pripravení na hlasovanie už v máji. Kultúrne dedičstvo je teda to, čo reprezentuje jednotlivé regióny, zohráva dôležitú úlohu pri podpore európskej kultúre a v oblasti kreatívnych priemyslov. Miestne orgány sú kľúčové v tejto oblasti rovnako a Napríklad minulý rok Európska komisia prijala vyhlásenie k tomuto integrovanému prístupu k kultúrnemu dedičstvu a Výbor pre kultúru a vzdelávanie takisto vypracovali správu z vlastnej iniciatívy a naše, našou úlohou je vypracovať stanovisko k tejto správe. My nadvezujeme eh, na túto správu, pretože politika kohezie je dôležitým zdrojom financovania pre kultúrne infraštruktúrne projekty. Počas roku 2007 až do roku 2013 sa investovalo zhruba 6 miliárd do kultúrnych projektov, čo sa rovná 15. rozpočtom výboru pre rozpočet výboru pre kultúru, pardon. A to je iba detailná správa z mojej strany a ja som si istá, že pán spravodajca e, nám povie viac. Veľmi stručne, áno, máme veľmi dôležitú úlohu e, z politikoznej politiky. Sme teda naozaj tá e, kto, politika, ktorá dáva najväčší príspevok finančný. Ide o sektor, ktorý je veľmi silný, nie len teraz e, e, pohľadu kultúry, identity Európskej únie, ale obzvlášť e, ako aj z pohľadu ekonomického faktúru, faktoru produkcie pracovných miest. Generuje vznik mnohých malých a stredných podnikov, ktoré sú silne inovatívne, stanovuje kvalitu a kvantitu turistických tokov, ktoré tečú do našich regiónov Ehm, vlastne splýva takto na celé, celé oblasti. Takže tieto zdroje, ktoré ste spomenuli, sú tu aj preto, že táto politika ehm, všetky tieto veci ehm, podporuje. My chceme nadniesť tri otázky k tejto téme. E, poprvé, pri porovnávaní národných, regionálnych plánov a e, potom e, Európska komisia zavádza zdroje. Prekonávame teraz politiku veľkých projektov a je teda potrebné kriticky porozmýšľať e, nad tým, čo komisia navrhuje, pokiaľ ide o tých 5 miliónov e, pre e, oblasti pamiatky UNESCO a 10 miliónov pre tie ďalšie. Takže treba sa zaoberať naozaj zdrojmi. Jeden z projektov, na ktorý sa sústredila veľká pozornosť Európskej komisie, to bola téma, o ktorej sa diskutovalo všade v Európe. E, bol to teda projekt Pompeji e, a tu hovoríme o úplne iných sumách než 5 alebo 10 miliónov. Tam je e, potrebné urobiť investície v niekde v oblasti 100-120 miliónov eur. Takže a potom ďalšia, e, e, ďalšia poznámka v súvislosti aj s témou, o ktorej sme pred chvíľočkou diskutovali. Ako budeme integrovať túto e, politiku, ktorá má dôležitý zdroj v sociálnej, v koheznej politiky a ako to budeme vnímať v spojitosti s FC Junckerovej komisie a pokiaľ aj ide o zainteresovanie súkromných financií a investícií. Je tu naozaj obrovský priestor pre súkromné iniciatívy, ktoré by e, sa mohli pridružiť ku komunitárnym zdrojom. A tretia poznámka z našej strany je tu treba dodržať úzke prepojenie európskych e, politík od horizontu 2020 E, až teda pod e, teda programové obdobie e, pre nové finančné zdroje od roku 2013 až po 2020. Toto sú teda tri poznámky z našej strany, ktoré spomíname v našom návrhu, ale samozrejme Oprieme sa aj o názory kolegov a o diskusiu, ktorú eh, si teraz vypočujeme, ale zdá sa nám, že to sú tie najdôležitejšie eh, témy a okolo nich by eh, mala, mala, mala krúžiť stanovisko výboru REGI. Ďakujeme pekne. A teraz tu máme pána Zvera. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem. Chcem sa poďakovať kolegovi za to, že nám popísal túto záležitosť a musíme postupovať komplexne. Ja som členom výboru KULT a tu som iba náhradníkom, takže budem hlasovať za uznesenie, ale Dovolte mi predsa len vyjadriť sa. Pokiaľ ide o komisiu, tak mohla byť trochu ambicioznejšia, pokiaľ ide o prípravu tohto návrhu. A už pokiaľ ide samotný názor na miesto nejakého komplexného prístupu, čo je príliš metodologické, sme mohli možno využiť ten hospodársky potenciál kultúrneho dedičstva, ktorý tu máme. Kultúrne dedičstvo nie len má hospodársky dopad, ale vytvára určitú identitu a ľudia vytvárajú rôzne druhy identít, či už regionálna, národná, európska, každý máme nejakú identitu a súčasť tejto identity je aj kultúrna identita. A táto európska identita by takisto mala byť ďalej rozvíjaná. A ekonomický potenciál nemôžeme byť opomenutý predovšetkým kultúra vytvára nové pracovné príležitosti, ale takisto tu máme aj dimenziu kohezie, máme tu viacero kultúrnych paralel v regiónoch, ktoré jednoducho nepodporujú tento rozvoj. Takže v tejto novej geostrategickej situácii musíme dbať o ohľad, dávať ohľad aj na tú konkurencieschopnosť. Nemáme až toľko možností, pokiaľ ide o zahraničnú politiku z demografického hľadiska. Si uvedomujeme, že naša populácia starne, ale čo tu máme je taká kultúrna uh, dimenzia. A dá sa s tým veľa dosiahnuť. Napríklad filmový priemysel sme zaradení na úrovni, na mieste číslo 2. Každý rok vyprodukujeme najviac kníh z celosvetového hľadiska. Pokiaľ ide o šport napríklad, tak Európa vždy vyhra najviac olympijských medailí Takže to poukazuje na to, že tá kvalita života aj kultúrna aj v Európe veľmi vysoká, mala by byť chránená aj v budúcnosti. Takže čo chcem povedať? Nejde tu iba o kultúru, ale skôr o životný štýl, ktorý my žijeme. A myslím, že toto treba zdôrazniť ešte oveľa viac. Áno, máme Európiano, máme tu digitalizáciu európskeho kultúrneho dedičstva, a to všetko musí byť spomenuté v tej správe, ale takisto tam musíme spomenúť aj potenciál, ktorý prináša Junckerov investičný plán so sebou, čo vlastne aj pán spravodajca spomenul do istej časti, takže som rád, že sa venujeme tejto téme. Je to prierezový návrh, venujú sa tomu dva výbory, takže je to dôležité. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Máme viacero regiónov sveta, ktoré sa môžu vyvíjať rôznym spôsobom, ale zdá sa, že z Európy sa stane nejaké múzeum. Ja jednoducho nechcem, aby to bolo takto. Táto iniciatíva je takisto vítaná aj v tomto kontexte ako ALDE. Budeme sa snažiť prispieť k zlepšeniu kvality tohto dokumentu a nesmieme zabúdať na to, že naše kultúrne dedičstvo je svetovo známe Hovoríme o koncentrácii e, pamiatok UNESCO, najväčšej na svete, ale takisto by som chcel zdôrazniť materiálny a nemateriálny rozmer kultúrneho dedičstva, ktorý je vlastne inherentný pre Európu. A to je niečo, čo je fantastické, je to dobrý, dobrá vec, ako sa môžeme pohnúť dopredu, budeme na tom participovať a chcel by som teda prispieť tej najväčšej možnej miere. Ďakujem pekne. Pani Remke. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem spravodajcovi za návrh. Je to dôležitá diskusia. Keď čítam ten text, tak chceme posilniť to, čo tu už aj sa spomenulo vo vašom príhovore, aby sme sa nesústredili iba na veľké kultúrne projekty, ale aj na to, aby sme poukázali na tie kultúrne iniciatívy v kreatívnych sektoroch, ktoré môžu mať pozitívny vplyv na miestnu úroveň pre miestny rozvoj. Napríklad, že to je súčasť hospodárskeho rastu, ak to tak môžem povedať. A práve v týchto oblastiach musíme sa pozrieť na to, ako by sme mohli podporiť malé projekty kultúrne, pretože to sú práve tie projekty, ktoré môžu podporiť rozvoj a vlastne môžu takýmto spôsobom zabezpečiť rozvoj kultúrneho dedičstva. Takže jedna z tých záležitostí, ktorá tu bola spomenutá, je aj to, že treba investovať do kultúrneho dedičstva a to je veľmi dôležité a ja si myslím, že s týmto stanoviskom vlastne treba ponechať aj naďalej tú dynamiku do ďalších diskusí, ktoré budú sa týkať ďalších nariadení a treba povedať celkom jasne, že treba investovať do kultúry, aby to bola teda priorita Európskej únie. Ďakujem pekne pani Damato. Ďakujem. Ďakujem kolegovi Kocolinovi za jeho správu. Najprv pozitívny potom negatívny z mojej strany. E, takže do centra stávate e, potenciál e, kultúrnych miest. Spomína sa tam aj podnikateľská strana, stránka, malé a stredné podniky, a to, ako je možné nejaké projekty prepojiť aj s valorizáciou kultúrnych Eh, takýchto kultúrnych eh, eh, miest a je dobré spomenúť aj platformu Valor. Doteraz nebola takto využívaná, iba na Creative Europe a Erasmus+, Plus, ale bude to všetko závisieť aj od údajov, ktoré sa k nám dostanú. No a potom, ako povedala kolegyňa za zelených, staviť všetko iba na veľké projekty nie je to najlepšie a spomínať v správe tiež iba projekt Pompeji. To nie je vhodné. Prečo to hovorím? Pretože aj pani komisárka preto povedala prednedávnom, že je tu nebezpečenstvo, že stratíme tieto prostriedky. Veľký projekt, ktorý potrebuje 100, 120 miliónov prostriedkov, zo 45 e, e, e, miest, na ktorých sa má pracovať, sa začalo iba na 7 naozaj reálne pracovať. Takže nie je dobre spomínať takýto veľký projekt v tejto súvislosti. Ďakujem pekne, pani Ward. Ja si myslím, že je to veľmi zaujímavá diskusia, pretože riskujeme, že sklzneme do rozhovoru o minulosti a nie o budúcnosti, že sa budeme snažiť zakonzervovať veci tak, ako sú teraz. A myslím, a trochu mi tam chýba niečo o tom, čo sa môžeme poučiť z minulosti, aby sme sformovali lepšiu budúcnosť. A myslím si, že v Európe máme veľa oblastí s kultúrnym dedičstvom, ktoré svedčia o tej menej slavnej minulosti Európy. A Európa sa stále redefinuje, no a potom prichádza riziko zo strany extremistických skupín. Myslím si, že by sme mali identifikovať a zahrnúť a napria- upriamiť pozornosť na niektoré pripomienkové oblasti, ktoré, alebo pamätné oblasti, ktoré existujú nielen osvienčím, ale aj iné oblasti s kultúrnym dedičstvom. Napríklad som bola pred pár rokmi v Budapešti a dostala som sa do veľmi malého múzea. Bolo to múzeum eh, ktoré hovorilo o tom, ako tajné služby mučili ľudí. Bola to veľmi zaujímavá budoba, budova, ktorá na mňa potom, o to som tam videla, mal na mňa obrovský dopad. A ja si myslím, že moja povinnosť si pripomínať, prečo vlastne EU vznikla. Ďakujem, pán Van Nistelrooy. Tak len stručne. Pani Maletič tu nie je. Ale len tak na okraj, už sa tu vyjadrili aj kolegovia, tuto z mojej ľavej strany. Áno, mm, Európa je veľmi rôznorodá, no a pri vytváraní politiky v rámci výboru Regiaj v oblasti e, výskumu a vývoja. Hovoríme o inteligentnej špecializácii. Takže tam to vedie takému rýchlejšiemu procesu učenia, ako využívať funkcionalitu týchto oblastí kultúrneho dedičstva, nejaké budovy, e, životné štýly a tak ďalej ako toto všetko čo najlepšie využiť. A, takže ako vytvoriť takú v podstate ako, ako skúmať dopad týchto rôznych pamiatkových oblastí. Taliansko je napríklad bohaté na tieto pamiatkové oblasti alebo pamätné oblasti, pokiaľ ich musíte eh, každý deň udržiavať, tak ako prinášať nové aktivity do týchto oblastí, ako to modernizovať, ako to obhajovať. Ja som bol v rovnakom múzeu ako vy a nikdy na to nezabudnem. Takže ako my za výbor regí môžeme vytvoriť prepojenie medzi nástrojmi, na ktorých pracujeme v rámci tohto sektoru v hospodárstve, ktoré sa zakladá na vedomostiach. A samozrejme je dobré, že máte tento komplexný prístup, pretože tu máme niektoré e, rôzne typy fondov, regionálny fond, sociálny fond alebo e, Európsky fond e, regionálneho rozvoja alebo vedeckého rozvoja, fond pre rybolov, pretože tam máme aj pobrežné oblasti, všetko je to veľmi dôležité. Ako podporiť cestovný ruch a zamestnanosť, Takže ako to komisia vlastne monitoruje, aby som bol úprimný, tak si myslím, že to tie nové pravidlá sú trochu konzervatívnejšie než tie staré. Takže ako sa k tomu postaviť? Keď sa pozrite na čísla z posledného obdobia, tak menia sa, vstúpajú, klesajú. Keď sa pozrieme na operačný e, pokrok a rôzne zmluvy, tak povie nám to vôbec niečo, takže by sme mali požiadať komisia, by to monitorovala. Máme tam 5 miliónov eur. Pokiaľ kombinujete financovanie, tak 5 miliónov eur to nie je veľa a Taktiež žiadame o flexibilitu. Pár teda pripomienok a taktiež chcem odporúčiť, čo povedal pán Zver. Ďakujem. Chce podať ešte niekto niečo? Takže opäť sa hlasím ako členka výboru o slovo. Budem hovoriť po bulharsky. Chcel by som povedať nasledujúce. Takže správa, ktorú pripravila kolegyňa, je veľmi dôležitá pre regionálny rozvoj v mnohých členských štátoch EÚ. A ten postup financovania projektov, ktoré podporujú kultúrne dedičstvo, to umožňuje, že to taktiež podporí cestovný ruch. Týmto spôsobom podporujeme vlastne aj miestne podniky. A tým pádom podporujeme jednotlivé regióny. Takže som preto presvedčená, že týmto spôsobom môžeme zaručiť dobrú špecializáciu konkrétnych regiónov. A pre regióny je dôležité, aby prichádzali s vlastnými stratégiami, ako podporovať kultúrne dedičstvo. A zároveň musia zaručiť jednoduchý prístup k týmto oblastiam s kultúrnym dedičstvom a musia zaručiť, že tam budú ponúkané príslušné služby v súvislosti s prístupom k týmto kultúrnym pamiatkám. A v tomto zmysle súhlasím so spravodajkyňou, pretože sa nemôžeme obmedziť na nejakých 5 alebo 6 miliónov. Existujú mnohé projekty, ktoré majú obrovský potenciál, ale je tam treba ich ešte dofinancovať, vzhľadom na to, že musia byť ešte finalizované. Pretože občas Kvôli nedostatečnému financovaniu musia byť projekty ukončené v polovici. Takže musíme zaručiť možnosť plného financovania projektu v rámci koheznej politiky. Bulharsko formalizovalo, vytvorilo plný prístup k svojmu eh, programu rozvoja kultúrnych oblastí v rámci kohesnej politiky. No a my máme v Bulharsku desiatky miest, oblastí, kde sa nachádzajú nejaké kultúrne pamiatky. A toto potom vedie k vytváraniu pracovných miest, môžu tam fungovať malé podniky, prichádzajú tam turisti, a vedie to k rozvoju toho konkrétneho regiónu vždy. A chcem poďakovať spravodajkyni. Áno, samozrejme, nebude už ďalší projekt, ako boli Pompeje, pretože to je jedinečná oblasť v Európe, ale ja podporujem tú myšlienku, že by každý región mal mať vlastné projekty, ktoré potom podporia rozvoj regiónu. Takže pokiaľ už nikto nechce nič povedať, tak dám slovo zástupcom Európskej komisie. Máme tu zástupcov rejiteľstiev Regio a Kultúra. Takže za rejiteľstvo Regio, kto chce hovoriť? Takže ďakujem, volám sa Marek Gilen som vedúcim oddelenia pre operatívnu účinnosť z generálstva Regio. Takže najprv tie ľahké otázky. Takže súhlasím s tým, čo to bolo povedané. Komisia zdôrazňuje, že je dôležité podporiť rast a zamestnanosť v súvislosti s kultúrnymi pamiatkami v Európe. A v rámci našich diskusí ohľadom nového plánovacieho dokumentu zdôrazňujeme dôležitosť integrovaného prístupu ku kultúrnemu dedičstvu a videli sme, že do rôznej miery v jednotlivých členských štátoch členské štáty teda považujú tieto kultúrne pamiatky za dôležité. Napríklad tento mesiac bol prijatý nový projekt v Taliansku, s rozpočtom viac skoro 500 miliónov eur. Týkalo sa to teda niekoľkých regiónov na juhu Talianska pre 2015-16. A toto sa týka teda politiky súdržnosti samozrejme a možno tie komplikovanejšie aspekty, o ktorých ste hovorili, je to napríklad otázka toho, tej hranice 5 miliónov alebo 10 miliónov eur pre kultúrne a turistické infraštruktúry, tak toto vyplýva priamo z formulácie, ktorú nájdete v nariadení o e, Európskom fonde regionálneho rozvoja. Tam sa hovorí o konkrétne infraštruktúre, ktoré môžu byť e, financované v rámci ERDF. Je to tam konkrétne teda vymenované a potom sa tam hovorí o kultúrnych a turistických infraštruktúrach a tam sa hovorí o nich ako small scale, teda eh, mm, v podstate mali, že to nie sú veľké projekty, menšie. Eh, toto sa týka teda finančnej, eh, finančného rozmeru, finančnej veľkosti a komisia zamestnáva dôležitosť kultúrnych infraštruktúr. To tu nie je obmedzené na kultúrne dedičstvo, hovoríme o kultúrnych infraštruktúrach. A snažili sme sa preto byť čo najflexibilnejší, zatiaľ čo rešpektujeme aj presné formulácie v rámci textu nariadenia. Takže tá hranica, to je strop 5 miliónov eur, z nášho pohľadu je veľmi veľkorysé vykladanie toho slova menší. A keď sa pozriete na financovanie minulosti v rámci európskych projektov, tak často to bolo len napríklad 200 tisíc eur, takže myslím si, že tých 5 miliónov, toto je taká dosť veľkorysá definícia dosť veľkorysé obmedzenie. Ďalej tu máme teda malobjemové e, kultúrne, e, kultúrne oblasti, ktoré e, v podstate sú trochu väčšie, ako napríklad Pompeje. A my zastávame ten prístup, že vždy tu ide o konkrétne položky infraštruktúry. A konkrétne položky musia spadať do toho limitu. A potom dohromady môžu tvoriť e, integrovanú súčasť nejakého balíčka podpory. To vidíme napríklad v prípade e, tej oblasti Pompeje. Takže ako vidíte, tak jasné, čo najflexibilnejšie, ako to len ide, ale toto závisí, že na konkrétnom výklade ustanovení. No a netvrdím, že všetky členské štáty toto nadchlo, ale prijali obmedzenie pre naprogramované projekty a sú prípady, ktoré sú trochu zákernejšie, citlivejšie. Je to treba s komisiou dopredu prekonzultovať, tak aby sme našli to najlepšie riešenie spoločne. Ďakujem. Takže ešte niekto ďalší. Mierovateľstva pre vzdelávanie a kultúru. Ďakujem. Takže chcem doplniť tomu, čo povedal kolega z generálneho riaditeľstva Regio. Ja podporujem ten silný zájem vášho výboru o kultúrne dedičstvo. Minulý rok sme publikovali oznámenie hľadom integrovaného prístupu, tak sme si boli vedomi toho, aký to má dopad na, na spoločnosť, na hospodárstvo, na európsku identitu ako takú. A taktiež potom o tom je v súčinnosti s inými politikami a predovšetkým s regionálnou politikou. Tá je potrebná predovšetkým, aby sme zaznamenali nejaký pokrok. No a my už sme začali pracovať, ako sme oznámili v rámci oznámenia. Tam sa hovorilo predovšetkým, dnes sa hovorilo predovšetkým o riadení na miestnej a na regionálnej úrovni. My diskutujeme s členskými štátmi o najlepšej, najlepšom spôsobe participatórneho riadenia na miestnej úrovni. Takže čo skoro budete mať eh, k dispozícii aj ďalšie dokumenty. Ďakujem. Takže možno ešte tak neformálne nejaké otázky. Takže 5 miliónov eur to je na celý projekt, alebo je to len ten príspevok, sú to tie prostriedky z fondu. Ale tie otázky teraz nechám pre seba. Ďakujem vám za túto diskusiu. A teraz bude hovoriť pán spravodajca, pán Kocolino. Môžete sa ešte vyjadriť na záver. No, solo davvero pochissime considerazioni. Je dobré, aby sme viac ešte diskutovali o tejto téme flexibility eh, podľa teda článku 3 nariadenia, ten význam tých 5 miliónov v rámci projektu, ktorý môže byť veľmi prínosný z pohľadu investícií. E, povedal som, že či už pokiaľ ide o veľké projekty, e, na ktorých treba ďalej pracovať, môžeme ich citovať veľa okrem Pompeji. Áno, toto číslo nepomôže e, vytvoriť politiku valorizácie, podpory Pompeji. Pompeji sú naozaj osobitné mm, miesto mimochodom, s osobitnými charakteristikami. Je tu jeden bod, e, pri ktorom by sme mali byť veľmi opatrní. Spomínam to aj preto, lebo poznám, aká je komplexa tohto prípadu a viem, že e, tomuto miestu e, bola venovaná európska pozornosť. Nespomínam ho iba tak, iba preto, že ide o e, teda miesto v Taliansku, a pretože ja by som odtiaľ pochádzal. Takže používanie komentárnych zdrojov, to sa týka aj iných aspektov riadenia tohto miesta, no ale to s tým nesúvisí. Žiaľ, teda málo z týchto prostriedkov bolo zatiaľ použitých. Je to téma, eh, na ktorú by sme mali uvažovať, nad, uvažovať nad modalitami eh, manažmentu. Eh, takéto miesto by si vyžadovalo toho naozaj veľa. Experti hovoria, že ešte ďalších 23 hektárov je treba tam zrealizovať Predstavte si, čo by sme potom mali z Pompeji, ale nechcem eh, meniť eh, túto diskusiu. Takže je potrebná hm, flexibilita smerom navrh aj nadol. Eh, nejako som nechcel znižovať hodnotu alebo spochybňovať úlohu a prestíž iných miest možno menšieho dopadu toto je ten zásadný bod. A keby sme e, lepšie monitorovali tých 6 e, miliard investícií, e, ktoré sme dostali v rámci teda minulého obdobia pre to, tieto oblasti. Týka sa to malých projektov, neveľkých. Z tohto pohľadu teda to takéto riziko nie je. A teda sústreďme sa na tento bod. Súhlasím s tými s tým, že nie je to len ekonomický e, problém, ale súvisí to aj s identitou, s prestížou, e, sílou, históriou Európy. A tak sa teraz sústredíme na tento aspekt. E, potom sú to ešte aj ďalšie veci, ktoré treba spomenúť, je digitalizácia a iné nad nimi treba tiež uvažovať. Ja veľmi rád e, e, prevezmem aj nejaké ďalšie návrhy a nápady, tak aby e, sme získali čo najširšiu podporu pre správu. Ďakujem pekne. Ďakujem. Chcem len pripomenúť kolegom, že máme lehotu pre poskytnutie pozmeňovacích návrhov 13. apríla a 5. mája budeme na našom výbore hlasovať o tejto správe. Ďalší bod na našom programe e, prijatie rozhodnutia koordinátorov. Mali sme dnes ráno stretnutie a rozhodnutie e, sme vám poslali mailom. Máte nejaké námietky? Nie, e, nevidím, že by tomu bolo tak, takže týmto toto rozhodnutie príjmame. Bod rôzne, máte niečo do bodu rôzne? Nie, a posledný bod na našom programe je informačný. Chcem vám povedať, že naše e, nasledujúce stretnutie bude v maji, 4. mája od 3. popoludní do 6.30 a 5. mája od 9. ráno do 12.30. To je posledná informácia z mojej strany. Chcela by som poďakovať tlmočníkom za ich dnešnú prácu a chcem e, poďakovať všetkým e, členom a hosťom. Takže týmto končím toto zasadnutie. Thank you.